Dobré popoludne všetkým prajem. Vítam vás vo výbore. Máme na dnes veľmi plný program. Takže v priebehu týchto dvoch dní budeme riešiť mnohé dôležité otázky. Dnes neskôr príde komisár Mimica a bude hovoriť o európskom eh, samite hľadom rozvojových cieľov. Taktiež budeme diskutovať o konferencii o rozvoju pomoci. Pán Guerrero Salom o tom porozpráva a taktiež v nadchádzajúcich dvoch dňoch budeme diskutovať o európskej podpore v rámci utečeneckej krízy a budeme hovoriť teda o otázkach migrácie. Takže musím byť dnes veľmi prísna, čo sa týka prideleného rečníckého času. 6.30 končíme, takže na ovod začneme bodom 1. Schválenie prejde programu schôdza. Je tam len jedna zmena. Bod 22, kde bude nový generál riaditeľ eh, generál riaditeľstva ECHO bude hovoriť zajtra o monetárnej odpovedi EÚ na utečenskú krízu. Bude tu teda pani Monique Paria, miesto pana de Brauer. Takže myslím, že bude dobre, že sa stretneme znovu pani generálnou rediteľkou, pretože to je pre nás veľmi dôležitá agenda, takže môžeme schváliť program s toto malou zmenou. Dobre, ďakujem. Bod 2, oznamenia predsedajúcej. Chcem vám kolegovia pripomenúť, že budúci pondelok 28. septembra od 3. do 5. budeme mať spoločné zasadanie s druhou a zafetom na prezentáciu kandidátov na Sacharovú cenu. Bude to v 2Q2 o 3. po obede budúci pondelok Takže prosím, zapíšte si to do diára, aby sme ten proces štartovali dobre. Bod 3. Schválenie zápisnice z 1. júna. Máte ich v zložke, pokiaľ máte nejaké poznámky, tak dajte vedieť sekretariátu do konca zasadania. Pokiaľ nikto nič nepovie do konca našej schôdze, tak bude tá zápisnica považovaná za schválenú. Ďalej bod 4, oznamenia. Európskej komisie. Neviem, kto je tu za komisiu. Pani de Penigen? Áno, tam sedíte, dobre. Ďakujem, nemáme žiadne oznámenia. Dobre, nemáte nič, takže ďakujeme. Komisár aj tak príde osobne, takže nám povie, čo bude potrebné. Bod 5. Hýbeme sa rýchlo. Máme dve otázky pre komisiu, ktoré máte obe vo svojich zložkách. Prvá je od pána Stiera. Týka sa nelegálneho obchodovania so zvieratami a o rozvojovej spolupráci v tejto oblasti. Takže najprv dáme slovo e, komisii a potom pán Stier sa k tomu vyjadrí. Takže pán Stielstra a pán Campo López za Európsku komisiu. Takže všetko nám poviete z ktorého sa generálneho rejiteľstva. Ďakujem pani predsednička. Volám sa Hal Stiersen z DG Environment, životné prostredie. Máme teda na starosti túto problematiku. Nuž, reakciu na vašu otázku vám poviem nasledujúce. Od schválenia v Európskom parlamente v januári 2014. Komisia podnikala mnohé iniciatívy, aby sme posilnili európske akcie e, v boji proti zvieratami. Poviem vám štyri konkrétne príklady. Poprvé, komisia a členské šaty boli veľmi aktívne pri šírení osvety na globálnej úrovni. Napríklad v júni 2014 v priebehu prvého e, snemu OSN na tému životné prostredie v Nairobi. EU spoločne s africkou skupinou predložila úspešné uznesenie na túto tému a taktiež Európska delegácia v New Yorku podporila e, schválenie dokumentu v júli 2015 prvého teda, konkrétneho takéhoto uznesenia OSN na túto tému. Potom v júli 2014 komisia s členskými štátmi EÚ hrali centrálnu úlohu v rámci e, stáleho výboru implementácie dohovoru CITES v Ženeve. Taktiež sme tlačili na implementáciu a prijatie e, jasných e, opatrení v boji proti obchodovaniu s produktami z divokých zvierat, napríklad e, slonoviny alebo e, nosorož, alebo klov nosorožcov. Ďalej v marci 2015 sme pozastavili obchodovanie v tejto oblasti s Laosom a s Nigériou, keďže naďalej tam bol zaznamenaný pokrok pri e, plnení nových podmienok. Je tam teda dlhý proces a EÚ pristúpila k tomuto dohovoru ako zmluvná strana 8. júla 2015. A komisia je rada, že Európsky parlament tento krok podporil. No a toto EÚ dáva v oblasti boja proti obchodovaniu so zvieratami ešte silnejší e, hlas. V február 2015 komisia e, zmenila pravidlá na dovoz e, loveckých trofejí do EÚ, napríklad čo sa týka ľadových medvedov alebo levov je treba, aby sa zaručilo, že pochádzajú z legálnych a udržateľných zdrojov. Predovšetkým tam boli, e, bol zákaz dovozu e, loveckých trofej zo slonov z Tanzánia z Mozambiku implementácia 4. júla. No a potom štvrtým príkladom je implementácia e, dokumentu Boj EÚ proti obchodovaniu s divokými zvieratami. Toto sa vzťahuje tzv programu COBER 3. Bol to, bola to najväčšia spoločná operácia v oblasti boja proti nelegálnemu e, lovu divokých zvierat. Taktiež Europol a e, africké, americké, azijské agentúry spolupracovali v rámci tohto projektu a podarilo sa im skonfiškovať obrovské e, množstvo produktov, ktoré pochádzali takýchto divokých zvierat toto je problém, ktorý súvisí s mnohými našimi politikami, nielen s oblasťou biodiverzity. Máme tam napríklad obchod, e, vnútorné záležitosti, zahraničné záležitosti. Takže uvažovali sme, čo by sa dalo zmeniť v tejto oblasti a spustili sme verejné, verejnú konzultáciu vo februári 2014 a potom e, v apríli 2014 sme spustili príslušnú e, príslušné diskusie s zainteresovanými stranami a začali sme prípravné práce na Európskom akčnom pláne boj proti lovu divokých zvierat. Taktiež sme publikovali príslušné výsledky a zaujímali by, zaujímala by nás spätná väzba od všetkých zainteresovaných strán. Čo sa týka druhej strany otázky, druhej časti otázky, EÚ aspoň po dobu 30 rokov bola najväčším donorom v oblasti zachovania divokých divokých, eh, divokých zvierat v Afrike. Avšak teraz sa tá situácia mení, prichádzajú nové podmienky, nové aspekty a komisia zadala štúdiu, ktorá je, sa volá eh, Väčší než slon a týka sa to teda divok, e, divokých zvierat a boli tam príspevky zo strany mnohých afrických štátov a vedeckých inštitúcií. Táto štúdia bude v oktobre 2015 oficiálne predstavená. Taktiež obsahuje komplexnú analýzu situácie a taktiež možné smerovania do budúcnosti. Štúdia ukazuje, že redukcia obchodovania s divokými e, zvieratami by mala ísť ruka v ruke s ďalším opatrením, ako teda zákaz e, pytliačenia, nelegálneho obchodovania a že treba zachovať tieto zdroje, tak aby z toho mohli profitovať tie, aby to mohla profitovať najchudobnejšia populácia v Afrike. Taktiež e, to by sme takto bojovali e, proti e, teda nebezpečenstvu a neistote pre miestne obyvateľstvo. Máme analýzu azijského kontinentu, ktorá by mala byť hotová v roku 2016. Tieto štúdie potom bude doplňať štúdia ohľadom e, afrických pobrežných a námorných zón a toto potom, o tom sa budú odvíjať ďalšie politiky pri ďalších desiatich rokov. No a čo sa týka programovacieho cyklu 2014-2020 pre EDF a tematický program globálnych statkov a vízie v rámci e, nástroja pre rozvojovú spoluprácu bolo vyhradených e, takmer še, tak približne 600 miliónov eur na kroky, ktoré potom budú e, teda brániť nelegálnemu obchodu s divokými s divými zvieratami a budú teda podporovať zachovanie ich e, biotopu. Taktiež teda sme tam podnikli takéto kroky. Ďakujem. Ďakujem. Mám tu ešte ďalšiu zastupcu z komisie. Ešte tu máme teda druhú otázku. Pán Stier, chcete sa vyjadriť? Ďakujem komisii za presné informácie. Popísali ste niektoré opatrenia, ktoré ste implementovali. Teda toto, bolo, toto nasledovalo po tom, čo sme zaslali vám našu otázku. Som veľmi rád, že komisia sa venuje tejto problematike celkom dopodrobná či teda už rieši problém e, nelegálneho obchodovania s drogami alebo s divými zvieratami. Samozrejme, toto má obrovský dopad na situáciu, takže chcem poďakovať komisii za informácie, ktoré nám dnes poskytli. Ďakujem. Ďakujem pánu. Teraz pán Stilstra, teda to bol pán Stilstra, TG Envy. Ďalej pán Guerrero Salom má otázku ohľadom boja proti podvýžive detí. Mám tu pána Campo López za Európsku komisiu, ktorý sa môže vyjadriť a potom bude hovoriť pán Guerrero Salom. Ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že mi dávate príležitosť sa vyjadriť tejto zásadnej otázke. Už komisia robila dva zásadné záväzky ohľadom teda podvyživy. Po prvé, to je taký politický záväzok znižiť pod, mieru podvyživy detí aspoň teda o takmer 20 A taktiež máme finančný záväzok prideliť 3,5 miliardy eur v rámci obdobia 2014-2020, aby sa nám podarilo splniť tento cieľ. No už máme teda tieto dva záväzky a okolo nich sme vybudovali e, robustný politický rámec. Tam máme teda dokument ohľadom zlepšenia výživy pre matky a deti. Ďalej Máme teda vyživový akčný plán, ktorý by nám mal pomôcť dosiahnuť naše ciele, ktoré sme predložili v júli 2013. Myslíme si, tento politický rámec jasne ukazuje, čo komisia mieni robiť v tom časovom rámci, ktorý sme si stanovili. Výsledkom tohto procesu bolo, že v minulom programovacom Eh, období aspoň 40 delegácií toto zapracovalo do svojich národných plánov. To bolo 40 delegácií, s ktorými sme najviac spolupracovali, pretože sú to krajiny, kde ešte teda majú dosť zlú situáciu, a kde majú pred sebou veľký kus práce. A tam teda sa vláda zaviazala konať. Samozrejme, títo samozrejme záväzky sú dobré, pokiaľ sú splnené a komisia a ďalší donory, ktorí majú teda takéto záväzky, tak tiež sa zaviazali k určitým krokom. No a minulý rok s ďalšími darcami v tejto oblasti, s tými najväčšími darcami, sme sa dohodli, že vytvoríme systém, ktorý bude doplňať systém OECD, tak sme vytvorili metodiku, dohodli sme sa na nej a už sme vyprodukovali tri správy pre 2010, 12 a 14. Všetky sú verejne prístupné. Na internete alebo teda v rámci správy o svetovej výžive. Taktiež stopujeme, kam putujú naše investície, máme plán do roku 2020-2025 podať správu ohľadom tejto novej metodiky a ohľadom teda dopadov a urobíme to koordinovaným spôsobom, aby si, si mohli porovnávať výsledky navzájom aj s inými. A taktiež teraz potom sa budeme zodpovedať za tie výsledky. Nuž, je ťažké zistiť, ktorý konkrétna investícia priniesla ktoré výsledky. No a často, predovšetkým na národnej úrovni je to ťažké zisťovať. Máme teda Národnú platformu pre výživu, ktorá sa snaží toto meranie výživy zapracovať do národných štatistických systémov. Dohodli sme sa s mnohými krajinami, ktoré sú ochotné prijať podporu od EÚ. Dohodli sme sa na to, že vypracujeme spoločný systém. No a národné orgány budú teda stopovať, aké sú tam zmeny a ako, ktorý, na základe ktorých investícií k tomu došli. Taktiež tam máme nadáciu Melindia Billa Gatesových, ktorá taktiež pomáha v tejto oblasti. Samozrejme, bude trvať, kým bude mať výsledky, ale myslím si teda, že toto je asi náš najväčší záväzok. Máme tam ďalej tzv. E, nástroj, ktorý v podstate sa snaží merať populačné e, trendy, aby sme zistili, ako sa vyžíva, vyvíja na rôznych kontinentoch, aby sme videli, nakoľko bude tam ťažké alebo ľahké splniť naše ciele. Takže myslím si, že toto sú naše také najrobustnejšie iniciatívy. Čo sa týka ďalších cieľov, o tom hovoril pán Guerrero, taktiež chceme mať určitý vplyv na ďalšie ukazovatele, ale skutočne máme obrovský e, vplyv, ale nebudeme sa venovať otázka ako napríklad e, dojčenie alebo anémia, chudokrvnosť a tak ďalej. Máme určité politiky, ktoré implementuje DG ECO, zodpovedný za e, humanitárne otázky. Máme záväzky v rámci tých 3,5 miliardy a 100 miliónov pôjde na riešenie otázok v oblasti zdravotníctva, napríklad teda e, liečba na základe podvýživy, napríklad čo sa týka e, detí narodených s nízkoporodnou váhou a tak ďalej. Ďakujem, pán Guerrero. Takže ďakujem, pán e, zastupca komisie, za vašu odpoveď a teda za to, že ste reagovali na moju otázku. A ja ako stály spravodajca pre humanitárne kroky v tomto parlamente som mal príležitosť sa nedávno stretnúť s ľuďmi, ktorí otvorili e, kampaň Ambre 0 a taktiež so zastupcom FAO v Bruseli. Minulý týždeň zastupca FAO mi ukázal až do akej miery je dnes možné v podstate skoncovať s hladom na celom svete, že tam je mobinovať rôzne inštitúcie, taktiež že treba, aby všetky tie procesy boli transparentné. No a teda ste dobre povedali, že robíme alebo vyvíjame veľké úsilie, tak aby sme mali väčší vplyv a musíme naďalej vyhodnocovať, na ktoré oblasti treba sa sústrediť. Na záver by som chcel povedať, čo s čím budete asi súhlasiť, že napriek tomu úsiliu v rámci rôznych inštitúcií, v tomto prípade teda na komisii, tak naďalej je dôležité riešiť nedostatok prostriedkov v boji proti hlade, hladu na svete v určitých e, oblastiach za určitých e, podmienok. Napríklad tam máme e, matky s čerstvo narodeninými deťmi, ďalej tam máme agentúru OSN pre potraviny. Bolo treba, aby táto agentúra pozastavila svoju činnosť, keď sa dostavila nejaká kríza. No a na druhej strane stále viac je takých e, rôznych listov, ktoré žiadajú členské štáty a, rôzne, a kra, iné krajiny sveta, aby v podstate dostali svojim záväzkom v rámci fondu pre, e, v rámci e, fondu pre potraviny. Takže je treba sa zamýšľať na to, ako skoncovať s hladomorom vo svete a zistiť, nakoľko je to technicky možné. Ďakujeme pekne. Ďakujeme takisto komisii za jej odpovede. Teraz, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 6, a to je úloha EÚ v rámci OSN, ako lepšie dosahovať zahranično-politické ciele EÚ. Vidíme teraz, ako nám pomáhajú agentúry OSN pri riešení utečenskej krízy v teréne v Turecku. Vidíme e, činnosť vo veľmi zložitých podmienkach my máme ako výbor pripraviť stanovisko, zajtra o ňom budeme hlasovať. E, e, s e, autorkou stanoviska bola pani Záborská, dnes tu nie je a preto dávam slovo jej kolegovi Stýrovi. V prvom rade chcem sprostredkovať ospravedlnenie pani Závorskej za to, že sa nemôže dnes zúčastniť tohto stretnutia. Má dôležité politické stretnutie jej e, e, strany v, na Slovensku príde až dnes v noci a bude tu teda zajtra pri hlasovaní. Poprosila ma, aby som e, v jej mene prečítal zo pár poznámok ako navrhovateľky stanoviska za DV, pokiaľ ide o rolu EU v OSN. Bolo predložených 24 pozmeňujúcich návrhov k tomuto stanovisku. Mnohé z nich považuje autorka za zmysluplné a bude teda e, odporúčať e, plusko v hlasovacom zozname. Osobitne by chcela vyzdvihnúť e, prínos pána Frunzuliku a pána Kosu ich pozmeňujúcimi návrhmi. Stôrazňuje takisto význam zamerania sa na rozvojovú dimenziu vzťahov o OSN a EÚ. Gestorským výborom je tu AFED, ktorý sa zaujíma o iné aspekty e, do e, väčšieho detailu. Jej posolstvo je, že nie je potrebné pre nás, aby sme tu za DV duplikovali túto správu. Je tu e, však jeden aspekt, ktorý veľmi súvisí s rozvojom. A tu ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré sa stýkajú zvýšenia štatútu komisára pre e, e, trvalo udržateľný rozvoj, povýšením ho na úroveň rady, e, rady pre trvalo udržateľný rozvoj. Podobná argumentácia je tu, ako bola použitá zo strany EÚ na medzivládnych e, rokovaniach e, pre SDG. To je vlastne 20 e, rokov po Rio plus 20 bolo tu rozhodnutie ukončiť výbory pre trvalo užitočný rozvoj a vytvorenie fóra na vyššej úrovni od roku 2013 Nebude tu potreba vlastne nových e, inštitúcií, ale e, dobre využiť skôr e, fórum na vysokej úrovni. Vieme, že bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri monitoringu a implementácii rozvojových cieľov. Pozmeňujúce návrhy teda, ktoré navrhujú vytvorenie nového, e, novej rady pre utrvalú užitočný rozvoj bude pani Záborská odporúčať nepodporiť. Väčšina pozmenujúcich návrhov prispela e, k tomu stanovisku tak, že vlastne spravodaj Kyňa ich chce podporiť a chce poďakovať za prínos kolegov. Ďakujem. Ďakujem. Zo pár členov chce vystúpiť. Pán Frunzulika ako prvý. Ďakujem. Podali sme pozmeňujúce návrhy a budeme hlasovať e, o tomto stanovisku zajtra na našom stretnutí e, výboru. Z mojej strany e, všeobecné poznámky týkajúce sa pozmeňujúcich návrhov z mojeho pera. Dnes e, čelíme e, nebývalým udalostiam, ktoré, ktoré musí riešiť celý svet. Počet e, humanitárnych kríz je veľkým testom pre európsku kohéziu. Ak chceme úspešne a efektívne riešiť tieto národné otázky, je rozhodujúce, aby sme spolupracovali s inštitúciami OSN, aby sa naše hodnoty podporovali, aby sa zdieľali naše ambície a aby sa naše záväzky vzájomne rešpektovali. A preto treba trvať na e, dialogu na najvyššej úrovni k e, trvalo uzateľným cieľom. Tu je potrebná ďalšia spolupráca v oblasti vzdelávania, zdravia, klimatických rokov. E, voda, E, sanita, e, rodová rovnosť, sociálna inklúzia, humanitárna pomoc, migrácia, ľudské práva, nediskriminácia na, žiad, zo žiadneho dôvodu, dobré riadenie veci a vytváranie demokracie. Jednou z našich hlavných priorít by mala byť podpora práv detí a, a žien. Ich ochrana je rozhodujúca pre dosahovanie vyváženého rozvoja pre všetkých Je tu dôležitý koherentný prístup, spolupráca medzi EÚ a OSN a to zostáva a, e, a, e, tak dôležité, ako to e, tomu málo kedy bolo. Pani Besera. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod chcem poďakovať pani Záborskej za odvedenú prácu a taktiež všetkým deňovým správodajcom, napriek tomu, že bohužiaľ sme nemali možnosť sa stretnúť v rámci deňových správodajcov, aby sme diskutovali do hĺbky túto tému. Je to téma, ktorá sa mi zdá byť kľúčová. Ja som to teda navrhovala za liberálov, aj zelení to podporili. Je to rada udržateľného rozvoja, nie preto, aby sme ehm, vytvárali nejakú novú inštitúciu, Nevieme teda, ako bude to fórum na vysokej úrovni do budúcnosti, avšak je treba, aby prebehal neustály dialog v rámci Európskej únie a taktiež táto rada by mala potrebnú e, úlohu ako rada bezpečnosti. Mali by sme teda takúto radu udržateľného rozvoja. To by bol zásadný krok pri riadení e, pro- programov v tejto oblasti. Máme tam e, environmentálny, hospodársky a sociálny pilier. Tieto tri by boli dôležité na základe ktorých by pracovala táto rada a taktiež by sa plnili e, ciele udržateľného rozvoja, ktoré sú dôležité do ďalších 15, na ďalších 15 rokov. Toto je zásadné. A mali by sa mať možnosť e, viesť permanentný dialog v rámci OSN. A táto vízia, ktorá by vždy zohľadňovala rôzne politiky. Myslím si, že toto by bol dobrý nástroj, pretože na toto slúžia e, rady a podobné inštitúcie, že to bol dobrý nástroj v tejto oblasti. No a v každom prípade e, naše stretnutia v New Yorku, ktoré nás čakajú, tam si určite zistíme, že tento boj za jednotný hlas Európskej únie že je zásadné, aby sme ho dobre štrukturovali a aby e, bol v nejakom takom permanentnom fixnom stave. Um, Maria Hojpuk, Adam Hojpuk. Sláva pani Hojpuk. Ďakujem. Pre mňa je to správa veľmi dôležitá, pretože čoraz nestabilnejší svetový systém je pre nás ako Európsku úniu veľkou výzvou. A spolupráca medzi OSN a EÚ v oblasti zabezpečovania mieru, de, e, je veľmi rozhodujúca. Dobre vnímame to, že kontakty medzi e, Európskou vonkajšou službou a e, hlavným oddelením pre politické záležitosti OSN sa posledné roky sa zintenzívnil. Chceme viac podporovať, aby EÚ viac podporovala EÚ Eh, jednotlivé úsilia a ľutujeme, že je tu bohužiaľ teraz trend, že národné štáty svoj vlastný vklad eh, k misiám OSN znižuje. To považujem za eh, smutné a nebezpečné. Žiadame tiež silnú spoluprácu medzi Eh, inštitúciami EÚ a eh, inštanciami OSN pre zrovnoprávnenie pohlaví. Pre nás je to veľmi dôležitý bod, eh, centrum našej pozornosti, dokážem to určite podporiť. Členské krajiny EÚ by mali mať priekopnickú úlohu pri implementácii agendy 2020. Všetky jednotlivé inštancie by mali spolupracovať, aby na všetkých úrovniach boli e, ambiciozne záväzky. Ďalší dôležitý bod pre mňa je e, koherencia politiky. EÚ by sa mala silne zasadzovať e, za koherentnosť politiky, tá mala by posúvať vpred trvalo udržateľný rozvoj, aby všetci aktóri na všetkých úrovniach spolupracovali, aby sa budoval základný, základná súčasť eh, pre eh, implementáciu rozvojových cieľov. Ďakujeme slova pán Barin. Ďakujem, som spravodajcom eh, pre túto správu v samotnom AFETE. Nechcem tu zasahovať do procesu návrhu stanoviska vo vašom výbor, v tomto výbore predrečnička veľmi e, dobre e, vysvetlila e, postoj skupiny ALDE v tomto výbore k tomuto, k, tomuto problému. Pokiaľ ide o otázku Rady pre trvalo udržateľný rozvoj, nejde o myšlenku novú. Vznikla už pred 23 rokmi na konferencii v Riu, kde som sa vtedy zúčastnil ako minister zahraničných vecí Fínska. Potom sa to diskutovalo ďalej v kontexte OSN nič sa však špeciálne nedosiahlo. E, vytvoril sa trvalo udržateľný výbor v rámci ECOSOCu. Čo však ja navrhujem, je nový orgán, ktorý bude na úrovni e, e, Bezpečnostnej rady. Mal by rovnaký štatút a zloženie ako Bezpečnostná rada ako aby otázky trvalo udržateľného rozvoja boli v kontexte OSN veľmi silné, aby sme mohli koordinovať trvalo udržateľný rast. Bol by som veľmi sklamaný, ak by rozvojový samotný výbor túto myšlienku nepodporil. Ke, keď som navrhol tento text, tak som kladol dôraz na e, e, ciele trvalo udržateľného e, e, rozvoja Záverečné rozhodnutie bude samozrejme v AFETE, kde musím presvedčiť koordinátorov a tieňových spravodajcov. Dúfam však, že tento výbor bude vedieť podporiť myšlienku e, Rady e, trvalo udržateľného rozvoju. Prečítajte si text, aby ste pochopili dobre, v čom je, v čom je tá myšlienka. Dúfam, že tú dobrú myšlienku budete vedieť podporiť. Ďakujem. Ešte e, pán Stier, chcete zareagovať? Ešte keď dám slovo e, vám, mám tu e, ešte zastupcu aj ESVČ, e ktorý chce hovoriť. Nie, nie. Takže, takže pán Stýr. Ďakujem. Len v mene pani Závorskej chcem poďakovať všetkým kolegom za účasť v tejto, v tejto výmene názorov. Myslím si, že bude tu tiež možnosť spýtať sa aj e, komisára Mimicu na niektorých z tých otázok. Teraz tie ciele trvalo udržateľného rozvoja e, o pár dní e, v New Yorku sa bude riešiť implementačná fáza. Ako povedal Pávo, budú, boli tu dlhodobé diskusie o tom, aká bude inštitucionálna štruktúra v rámci OSN Pred dve a pol rokmi tu bola dohoda ísť na vysoké politické fórum a to je teraz úlohou mať, zohrávať e, kľúčovú úlohu pri implementácii e, týchto e, rozvojových a trvalo udržateľných cieľov. Verím, že bude zaujímavé počuť, čo povie k tomu komisár. Samozrejme, že veľmi pozorne načúvame tomu, čo povedal k tomu Pavo a ďalší kolegovia. Súčasne však si myslím, že zameranie by teraz malo byť viac na implementáciu na e, tieto ciele než e, nový, nie, nový inštitucionálny rámec. Je to však určite otvorená rozprava. Komisár určite bude vedieť vysvetliť, aký je pohľad komisie e, v tomto ohľade. Nech sa páči, ešte máte slovo. Veľmi stručne teda len na trvalo udržateľné rozvojové ciele sa samozrejme zameriavame, ale uh, tu pre tá správa i, v nej ide o ja, úlohu EÚ v OSN, tu práve nemáme jasne definovanú úlohu. Predsa nemáme tu jasné možnosti konania, aby prešli ciele pre trvalo udržateľný rozvoj, takže bolo by naozaj teda zaujímavé vybudovať túto paralelnú štruktúru eh, k Rade bezpečnostnej, ako bolo vysvetlené pán komisár nás o 4 hodinu o tých no, najnovších vývojových tendenciách v New Yorku poinformuje, takže ďakujem vám, pán Stýr, ďakujem pani Záborskej. Zajtra sa bude v tejto veci uh, hlasovať. Teraz prejdeme k bodu číslo 7, a to sú spoločné pravidlá, pokiaľ ide o Eh, aplikáciu vonkajšej dimenzie spoločnej rybolovnej politiky. Spravodajkyňou je za zelených pani Hojbuch. Ďakujem pekne. Táto správa je veľmi dôležitá, pretože vonkajší rozmer eh, rybolovných dohovorov veľmi často sa týka rozvojových krajín, hlavne tých krajín, ktoré sú veľmi odkázané na bielkoviny z rýb a preto ma veľmi teší, že ako rozvojový výbor máme stanovisko k tejto téme. V našej všom návrhu vítame zapracovanie dimenzie o vonkajšej dimenzii, to som už povedala, pretože toto nariadenie, v tomto nariadení sú e, trvalo dohody Poprvýkrát tie medzinárodné rybolovné organizácie sa poprvýkrát formálne riešia, to je veľmi dôležité. Zameranie je na štyri základné body. Poprvé je nám dôležité eh, koherencia politík, záväzky na podporu ekologického a sociálne udržateľného typu rybolovu eh, plniť a to menovite vo všetkých politických opatreniach, dopady ktorých dopady majú na rybolovnej krajiny. Mám tu osobitne na mysli našu obchodnú politiku. Druhý bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, to je transparentnosť, účasť záujmových skupín, transparentnosť, musia byť centrál, mať centrálnu pozíciu v rybolovných vzťahoch EÚ e s tretimi krajinami Myslím, že tu práve vítame nemecký spolkový snem. Mám prerušiť svoje úvahy na chvíľu, kým e, hostia zasadnú. Vy rozprávajte prosím ďalej, pozerajme sa totiž na čas. E, hostia si sa zatiaľ, zatiaľ usadia. O štvrtej totiž príde, príde pán komisár. Budem teda pokračovať, hovorí rečníčka dr- e, transparentnosť a výkazníctvo bol druhý bod. A ďalší bod je ochrana ekologických systémov a rybných stavov nad úroveň, e, ktoré, ktoré sme stanovili ako dlhodobo možné e, výlovy, pretože čím vyššie mhm. Mhm rybolovná e, e, situácia pobreží, čím vyššie sú tieto stavy, o to dôležitejšie je to ako predpoklad pre tieto komúny trvalo e, môcť z nich e, žiť a, e, trvo, a dlhodobé a usmernenia Svetovej e, potravinovej organizácie zohrávajú dôležitú úlohu. A posledný bod potom je zameranie na súkromné dojednania medzi majiteľmi lodí a e, tých, ktorí sú mimo dopadu e, spoločnej rybolovnej politiky. Je veľmi znepokojivé, že komisia systematicky o takýchto e, dohodách neinformuje. Je dôležité, aby sme za určitých okolností neuzatvárali nevýhodné do, dohody s mieštnymi spoločenstvami, ako aj eh, sa pohybujú jednotlivé tieto spoločnosti v rámci našich bilaterálnych dohod. Tu treba mnohé veci dohnať, aby sme mali eh, viac informácií, čo sa v tejto oblasti ide. Ide o mnohé eh, informácie o občanoch EÚ, ich plavidlách mimo výsostných vôd EÚ nie sú e, vlastne početne e, evidované a ide o jasnú predstavu o dopade takýchto činností. Treba konať, pretože iba tak budeme môcť e, zistiť, ako vyzerajú stavy rýb, pretože rybné stavy migrujú a na to my nemáme vplyv a nemáme o tom prehľad. To sú tie podstatné body v tomto stanovisku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa nejaký iný kolega ujať slova k tomuto bodu? Nie, dobre, takže chcela by som len povedať, že tu uh, máme lehotu uh, na prestranie pozmeňovacích návrhov 24. september. Hlasujeme o tom uh, e, 13. októbra. A prepačte, pán eh, Stefan de z Európskej eh, komisie. Eh, DG Mar chce niečo povedať. Viem, že ste veľa pracovali na tejto téme, takže prosím, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o e, reformu e, politiky rybolovu, e, ako ste povedali, zavádzame tam veľa noviniek, vychádzame teraz z výskumov, treba udržateľný rybolov, rybolov maximálny trvodržateľný výlov, tu spomíname kontrolné opatrenia zavádzame, dobré riadenie a pre externú vonkajšiu dimenziu je dôležité, že všetko má platiť nielen na vonok, ale aj uh, vnútri. A mm, sú to veľmi relevantné aspekty pre váš výbor. Naše vonkajšie eh, kroky pozostávajú z toho, že eh, na globálnej úrovni, úrovni OSN, spolu rozhodujeme o pravidlách Eh, je to aj súčasťou eh, cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Eh, takisto aj na úrovni organizácie pre trvalo udržateľný rybolov. Odráža sa to aj v našich bilaterálnych vzťahoch a takisto aj bojujeme proti nelegálnemu rybolovu. Toto všetko je veľmi relevantné, pokiaľ ide o koherentnosť s jednotlivými politikami, tak preto veľmi radi spolupracujeme s našimi kolegami z oblasti rozvojovej politiky. Ako ste už povedali, toto môže byť zdrojom obav. Sú tu určité aspekty, určité aktivity naše flotily, ktoré sú menej kontrolované, ako napríklad súkromné dohody. A, a v tejto oblasti pripravujeme novú legislatívu, aby naše e, flotily e, podávali viac informácií o týchto súkromných dohodách kde vlastne tretia e, strana poskytuje e, služby a tam je e, potom trošku ťažké stanoviť, kto je zodpovedný za čo. Sice tam platí platia medzinárodné pravidlá, pokiaľ ide o vlajku a príslušnosť Ukrajinám, ale ostatné veci sú také trochu nejasné. A teda na záver by som chcel povedať, že si myslíme, že táto e, činnosť a bilaterálne dohody, ktoré príjmame a prvky e, dobrého rozhodovania sú veľmi dôležité pre vašu prácu. E, takže tu sa nachádzame v situácii, kde vzájomne sa naše politiky posilňujú, čo je v záujme našich partnerských krajín vo všeobecnosti. Ďakujem ja vám. Je dlhodobou ambíciou tohto výboru, aby politika rybolovu prispievala k rozvoju a dúfam, že sa tam teda, e, sme sa tam e, dopracovali. Takže, ako som už povedala, lehota na prostieranie pozmeňujúcich návrhov 24. september a teším sa na naše ďalšie diskusie. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe, bod 8 e, a som veľmi rada, že tu teraz budeme mať hlbšiu hĺbšiu diskusiu o tomto bode, obzvlášť preto, že budeme diskutovať aj spolu s našimi kolegami z eh, nemeckého Bundestagu. O chvíľku vám udelím slovo, aby ste eh, eh, sa mohli predstaviť, ale udelím aj slovo pána Stýrovi, aby popísal prácu tohto parlamentu v tejto oblasti predtým, ešte než teda k nám príde pán komisár. Chcem ešte povedať, že si veľmi vážime spoluprácu s národnými parlamentmi. Ja som veľmi rada, že ste sa rozhodli eh, prísť do nášho výboru a navštíviť nás v tomto veľmi dôležitom týždni, kedy eh, sa bude konať dôležitý summit OSN eh, v piatok a v sobotu na tému cieľov trvalo rozvoja. Budeme sa zaoberať implementáciou Takže teší ma, že ste tu a možno by ste mohli predstaviť vašu delegáciu. Ďakujem. Here we have interpreters, so everyone has... Máme tu tlmočníkov, takže každý musí používať mikrofón. Ďakujem pekne. Pani predsednička výboru McEwen, e, som veľmi vďačná za to, že e, dnes tu s mojimi kolegmi z Nemeckého parlamentu z výboru pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj môžem byť. E, takže chcem vás takto teda pozdraviť. A Trvalo to trošku dlho, kým sme našli tú cestu e, sem do vášho výboru. V e, tomto legislatívnom dobi sme poprvýkrát v Bruseli, čo je dosť neskoro, ale hovorí sa lepšie neskoro ako nikdy. E, považujem za dobré, že dnes vstupujeme do dialógu pri, pri tak dôležitých témach ako sú e, cieľové trvaložiteľného rozvoja. E, s napätím čakáme na koniec e, tohto týždňa. A je dôležité aj vyslať signál, že členské štáty sú súčasťou Európy a že chcú hľadať spoločné riešenia. Ešte raz by som sa oficiálne chcela týmto poďakovať kolegovi Licovi, ktorý sa na nás obrátil s listom a s prianím, aby sme e, váš e, výbor navštívili. E, myslím si, že toto by sa dalo zopakovať aj v iných prípadoch. Myslím si, že je to veľmi plodný, plodná spolupráca. A mm, už dnes do poludnia sme sa stretli s pánom Mimicom, stretneme sa aj popoludní. poludní Diskutovali sme o problematike e, v súvisiacej s krízou utečencov. Dnes do poludnia sme e, tiež e, už diskutovali o mileniových cieľoch. Je to najväčší proces plánovania a konzultácie, ktorý sa teraz končí bol to veľmi zložitý e, proces, e, aj pokiaľ ide o hlasovanie. Samozrejme, ešte veľa otázok je otvorených, e, práve pokiaľ ide napríklad o plánovanie a mechanizmus preskúmania. Ale myslím, že je dôležité, že všetky krajiny teraz majú tú povinnosť že táto mentalita darcovia, príjemcovia tu už nie je. OSN e, vlastne robí všetky krajiny e, rozvojovými a myslím si, že toto je správna cesta, že každý tu e, má svoje povinnosti. Končí sa jeden rok, čo Eh, vlastne bol rokom, kedy, sa, eh, keď sme tu mali stretnutie G7, bol to rok rozvoja, klimatický summit tu ešte len príde, Európsky rok rozvoja to bol, takže bol to veľmi napínavý rok a ešte pred nami sú určite napínavé dni, Eh, klimatický summit v Paríži určite bude napínavý. Ale myslím, že to bol úspešný rok a ukazuje aj, že eh, často nás dobehnú určité udalosti, ako sme toho svetkom aj teraz v prípade krízy utečencov, eh, ktoré pre nás predstavujú veľmi veľa víziev. Diskutujeme, myslím, o podobných témach v Nemecku, ako aj vy tu v Európskom parlamente Eh, takže eh, my práve v oblasti rozvojovej eh, práce bojujeme proti tým pôvodným dôvodom na utečenectvo. Takže myslím, že diskusie tu u vás prebiehajú podobne ako u nás. Ešte raz by som chcela srdečne poďakovať vám za to, že tu môžem byť aj moji kolegovia a tešíme sa na diskusiu, ktorá bude nasledovať. Ďakujem pekne. Poprosím pána Stýra, aby sa jeho slova, pretože neviem, ako e, funguje váš parlament. My tu máme e, systém spravodajcov. E, pán Stýr bol vedúcim spravodajcom, pokiaľ ide o prípravu na cieľe trvalo udržateľného rozvoja. Potom príde pán komisár a potom e, sa vyjadri pán komisár a budeme mať potom príležitosť e, diskutovať spolu. Takže pán Stýr, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a e, srdečne vítam členov Bundestagu za to, že prišli medzi nás a že si môžeme vymeniť chvíľu názory aj s komisárom Imicom. V novembri minulého roku e, parlament prijal uznesenie Poprosím vás iba, aby ste si vypili mikrofón. Všetkým nemeckým kolegom poviem, že Nemčina je na e, kanáli číslo 1. Musíte si vypnúť mikrofóny. Inak e, potom e, počujeme všetci tu e, v miestnosti toho menej. V novembri minulého roku Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré definuje stanovisko Európskeho parlamentu k novému rozvojovému rámcu po roku 2015 bol to spôsob, ako Európsky parlament chcel ovplyvniť spoločnú pozíciu EÚ. Ako viete, proces e, medzivládnych rokovaní e, sa potom konal v novembri e, v New Yorku A my v Európskom parlamente sme tiež zdôrazňovali úlohu národných parlamentov v osobitnom odkaze, pretože sme si mysleli, že je veľmi dôležité, aby národné parlamenty boli zainteresované nielen do fázy implementácie mileniových cieľov, ale aj do tých eh, včasných eh, štádií a spomíname tam teda úlohu národných parlamentov, ako aj úlohu miestných a regionálnych orgánov. Myslím, že je teda veľmi nápomocné, že túto diskusiu vedieme teda aj s členmi nemeckého parlamentu. Jedna z tém, ktoré v uznesení sa spomínajú, sú, že vítame e, skutočnosť, e, že nový rámec by mal byť univerzálny, to je teda obrovská zmena oproti predchádzajúcim, no, neviem, cieľom, ktoré e, majú mať vplyv iba na rozvojové krajiny, takže sa tu mení tento koncept, už tu nie je tá myšlienka bohatých krajín, ktoré rozvojovú pomoc poskytujú chudobným krajinám, ale je tu univerzálny e, set cieľov, ktorý by sa mal uplatňovať e, medzi všetkými členmi OSN a teda platí aj pre členské štáty EÚ. Aj v tých e, diskusiách, ktoré čakáme v New Yorku, aj potom kľúčovou témou bude implementácia. Takže e, summit e, OSN bude veľmi zaujímavý. Žiaľ, dokument e, už bol teda dohodnutý, nebudú tam teda rokovania v poslednej minúte, ale dôležité bude, ako budeme teraz implementovať ciele trvalúžiteľného rozvoja. Ciele teda boli dohodnuté a teraz Mám také informácie, že eh, očakávame, že sa vyvinú indikátory a ECOSOC by to mal do marca budúceho roka podporiť. Toto bude eh, tá budúca kritická fáza. Treba ale teda sa uvedomiť, že eh, rozhodovanie o indikátoroch bude aj rozhodovanie na politickej úrovni. Vidím, že e, prichádza pán komisár, takže možno by som mal e, pokračovať e, potom neskôr. Neviem, či s tým budete súhlasiť, pani predsednička. Nebude sa pán pred nami, vieme, že máte teraz veľmi nabitý program. Ďakujem pánovi Listírovi. Eh, už bude aj vypočuť si pána komisára. Dôležité je, že máme tu dohodu ohľadom textu, ale obávam sa, že práve táto skutočnosť tiež znamená, že eh, je to ten problém 17 cieľov, 169 podcieľov. cieľov, budú si vyberať vlády, tie, ktoré z nich chcú splniť. Niektoré z našich vlád sú šokované, keď im povieme, e, že budúci týždeň to vlastne už nebude platiť len pre Keniu a Burundi. Pre vás tiež Nemecko, Chorvátsko, vy tiež máte, máte plán e, pre trvodržiteľné e, ciele. Takže budú mnohé diskusie, ktoré budú v tejto súvislosti musieť viesť aj národné parlamenty a vlády členských štátov výzvou pre nás, pre našu rozvojovú prácu je, že tento rámec zachádza nad rámec práce nášho výboru, ale eh, vlastne do všetkých oblastí environmentálnej, klimatickej eh, politiky, takže je to výzva pre politikov, ktorí často eh, pracujú len vo svojej vymedzenej oblasti. Neviem, ako je to u vás v Bundestagu, tu v parlamente to tak často je ale my tu musíme urobiť nejaké prepojenie medzi utečeneckou e, e, krízou a všetkými ostatnými. Musíme prepojiť e, naše politiky v EÚ. Takže pán komisár, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Okrem členov nášho výboru tu máte aj členov uh, Bundestagu, už ste sa stretli s pani vedľa jej kolegami. Minulý týždeň ste nemohli byť na plene. Ehm, diskutovali sme o príprave na e, New York koncom tohto týždňa, takže veľmi nás teší, čo v tejto téme budete môcť povedať. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ehm, vážené kolegyne, kolegovia, už naozaj eh, je to len pár eh, dní eh, pred koncom tohto trojročného procesu, kedy príjmeme agendu pre trvalúčateľný rozvoj, ako sa momentálne nazýva. Napriek k postupu pri uplatňovaní mileniových cieľov medzinárodné spoločenstvo ešte stále čelí obrovským výzvam. 1,2 miliard ľudí žije ešte stále v extrémnej e, chudobe, viac než 800 tisíc, e, viac než 800 miliónov ľudí mm, má veľké problémy v oblasti e, výživy, prístupu k vode. Veľa mladých ľudí je nezamestnaných, znižuje sa prístup k súrovinám dopady klimatických zmien, e, straty biodiverzity sú e, už blízko k bodu e, nezvratnej zmeny. Ehm, po mojom venovaní za komisára som po, spomínal, že tieto e, cieľe trvalodržateľného rozvoja budú patriť mojim top prioritám. E, pôjde o to, či e, bude rozhodovať o tom, či našej generácii sa podarí e, zmeniť vlastne smerovanie, či sa naša spoločnosť dostane na trvalo udržateľnú cestu. Dnes by som chcel vám všetkým poďakovať za váš konštruktívny prístup a podporu Európskeho parlamentu a obzvlášť tohto výboru v priebehu celého tohto procesu. Vaša e, práca a e, podpora je pripravená k tejto konferencii, boli dôležité pri formovaní celkovej pozície EÚ a pri formovaní globálnej diskusie celkovo. Myslím si, že ideme správnym e, smerom Ehm, toto predstavuje jedinečnú príležitosť eh, to, aby sme sa venovali našim spoločným výzvam boju proti eh, chudobe, za trvalúžiteľný rozvoj. Je to dôležitý úspech pre medzinárodné spoločenstvo a pre Európsku úniu, ktorá sa zasadzuje už od začiatku za ambiciózny výsledok. Eh, tento nový program je produktom trojročného procesu aký sa to doteraz e, ešte e, nekonal a bol naozaj veľmi inkluzívny súvisia s konferenciou o financovaní a rozvoji v Addis Abebe. Prípravná e, práca pracovnej skupine o doložiteľných cieľoch. Je tu tiež zahrnutá konferencia Rio 25+, a takisto aj na výsledkoch minulých cieľov E, všetky zainteresované strany sa zúčastňovali veľmi aktívne, občania z celého sveta boli konzultovaní a mali príležitosť e, vyjadriť sa k smerovaniu, ktoré by teda bolo pre nich želateľné. A naša pozícia obsahuje veľa prvkov, za ktoré sa EÚ zasadzovala. Napríklad ambiciózny a ambiciozne komplexné e, rozvojové ciele Máme tam ešte 169 priradených cieľov. Možno to nie je číslo, ktoré vám veľa povie, ale to samozrejme je dôležitý je obsah tých cieľov. No už predložili e, vyrovnaný e, prístup, čo sa týka udržateľného rozvoja a je tam obrovský, obrovský potenciál pre transformáciu, taktiež ľudské práva, rodovú rovnosť, právny štát, zodpovedné inštitúcie, všetko toto je, bolo zásadné pre Európsku úniu. Taktiež nikoho nesmieme vynechať, ten náš záväzok. Univerzálnosť a rôznorodosť je taktiež súčasťou našeho programu každá krajina a všetci, všetky súčasnené strany budú mať určitú zodpovednosť v súvislosti so spoločným programom a všetko to bude záležať od ich konkrétnych podmienok a kapacít a čo týka implementácie a globálneho partnerstva, tak všetko to je presne stanovené a Samozrejme, je tam určitý posun, napríklad e, hlavne zlepšenie riadenia a spravovania. E, domáce kroky musia byť prioritné dôležitosť eh, rôznych politík, politická koherentnosť v rámci eh, rôznych stratégií a taktiež eh, výsledky z Addis Abeby taktiež sú veľmi dôležité. No a taktiež musíme mať teda komplexné nadvezujúce kroky, musia byť koherentní na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Môže byť hrdí na naše kroky za EÚ, pretože sa nám podarilo teda vytvoriť robustný rámec, ktorý samozrejme je teda veľa vecí mením, hrali sme dôležitú úlohu, premosťovali sme rôzne názory, zatiaľ čo sa nám podarilo e, hájiť aj naše vlastné priority a záujmy. A ja vás môžem uistiť, že som veľmi odhodlaný zaručiť, že EÚ naďalej bude zjednotená a angažovaná, čo sa týka, poskyto, čo sa týka podporovania e, globálneho rozvoja doma aj vo svete. A EÚ a členské štáty sú naďalej najväčším e, darcom globálnej rozvojovej pomoci. Máme naše spoločné závisky, chceme splniť ten, ten záväzok OSN pre e, oficiálnu rozvojovú pomoc, ktorá by tvorila 0,7 HND. A boli sme takmer jediní, ktorí sa opäť zaviazali k tomuto cieľu spoločne ešte s Norskom. Taktiež sme sa špecificky zaviazali voči menej rozvinutým krajinám, aby sme spoločne dosiahli ten cieľ, ktorý sa zvýšil z 0,15 na 0,20 HND a aby teraz sa nám to povedalo v rámci trvania nášho e, programu. Taktiež sme otvorili naše trhy pre dovoz z rozvíjajúcich sa krajín a politicky sme angažovaní a chceme zlepšiť taktiež koherentnosť, pričom berme do úvahy rozvojové ciele v rámci všetkých našich politík, ktoré pravdepodobne budú mať vplyv na rozvíjajúce sa krajiny. Avšak môžeme robiť ešte veľa, môžeme to robiť lepšie, musíme čo najviac využiť túto hybnú silu a skutočná skúška bude až to, ako budeme postupovať pri implementácii, pri skutočnej transformácii. Musíme pracovať spoločne, aby sme cieľe udržateľného rozvoja predstavili z teórie do praxe a tieto nové ciele by mali e, riadiť našu politiku na dlhodobej bázi. A taktiež v rámci vzťahov EÚ a našich partnerských krajín. Čo týka účinnej e, implementácie, tak tá nie je automatická, ale si vyžaduje globálne partnerstvo, vrátanie účasti občanských spoločností, akademického a súkromného sektoru, vlád, nevládnych organizácií. Parlamenty všade po svete majú určitú úlohu, musia šíriť informácie o novom programe, musia šíriť osvetu a rozmýšľať nad tým, ako čo najlepšie zrealizovať náš, náš program prostredníctvom našich politik a rôznych krokov. Samozrejme je treba, aby sa to všetko prebežne revidovalo, aby sa zaznamenával a vyhodnocoval pokrok. Je treba monitorovať, e, nadvezovať na seba rôzne e, kroky. A toto všetko zaručí uveriteľnosť, dôveryhodnosť našich záväzkov e, v očiach našich občanov. Systematicky zozbieravať a vyhodnocovať údaje, predovšetkým na miestnej úrovni. Toto bude kľúčové, preto aby náš program bol úspešný. Musíme pracovať na, e, zod, na spolahlivých a harmonizovaných údajov v súvislosti s krokmi EÚ. A rád by som vám pripomenul, že e, všeobecnosť a spoločná zodpovednosť znamená aj to, že náš program musí absolútne byť ozrkadlený vo všetkých našich európskych politikách. Mali by sme byť príkladom a spoločne s kolegami komisármi momentálne diskutujeme o tom, ako EÚ by mala zareagovať na zásadnú príležitosť agendy do roku 2030 a ako najlepšie brať do úvahy celé udržateľného rozvoja v rámci našich externej a interných politík program do roku 2030 chceme implementovať v rámci našich politík a chceme vyzvať všetkých, aby to urobili tiež. Naše myšlienky budú definované detálnejšie v priebehu nadchádzajúcich týždňov, na, e, teda e, taktiež vrátane výsledku našich dnešných diskusí. Avšak chcem sa s vami podeliť o hlavné prvky, ktoré si myslím, že by mali byť súčasťou našej reakcie Poprvé musíme byť čo najinkluzívnejší, musíme spustiť e, široko siahle verejné konzultácie, musíme do toho procesu zapojiť partnerské krajiny, e, parlamenty, občianskú spoločnosť, súkromný sektor. Po druhé, musíme formulovať e, stručným, ale komplexným spôsobom naše politiky naprieč teda spektrom, celým spektrom rôznych e, stratégií, čo týka externej a internej politiky. Potrebujeme špecifické reakcie v kľúčových oblastiach, vrátanie aktualizácie našej rozvojovej politiky už máme určitý rámec pre naše kroky v tejto oblasti a príslušný program, avšak musíme zaručiť, aby boli zrevidované, aby boli plne zharmonizované s novými výzvami a úlohami, ktoré nám prináša program do roku 2030 a musíme spoločne s Európskym parlamentom a členskými štátmi a parlamentami členským štátom spoločne vyhodnotiť, či je potreba ich zrevidovať a ako čo najlepšie splniť ciele e, programu udržateľného rozvoja do roku 2030 naprieč spektrom našich politík. Ako vidíte, máme teda stižadosti, čo týka naplánovanej práce a musíme teda hladko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami a rátame aj s vašou podporou a začína to našou dnešnou diskusiou. Ďakujem. Well, you, Ďakujem, pán komisár. Chcem povedať len, že naše politické oddelenie nám tu pripravilo veľmi užitočný dokument. Tam sa teda hovorí o tom, ako momentálne sa plánuje implementácia cieľodržateľného rozvoja. Dúfam, že kolegovia z Bundestagu majú tiež so sebou. Nemajú, nemajú tento dokument. Nuž, je zásadné, aby tieto kroky boli implementované zo strany národných parlamentov, takže e, kolegom z Bundestagu ešte to rozdáme. Teraz dám slovo pani Vell. A pokiaľ niektorý kolega z Bundestagu sa chce vyjadriť, no už nedovidím na vaše vizitky, takže musíte podržať tú cedulku s menom do výšky. A máme už iba 40 minút, takže prosím, držte tie menovky hore tak aby som si to zapísala. Dobre, ďakujem. No, pani Veľ ako prvá. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Nebudem hovoriť dlho, chcela by som vás dôrazniť, že skutočne je to veľmi ambiciózny program, ktorý tu bol spustený a že jeho uskutočnenie bude úspešné len pokiaľ všetky strany, eh, hospodárske subjekty, občanská spoločnosť, občania, vedci, všetci budú spolupracovať tam, kde sa hovorí. Program do roku 2030 sa nesie v duchu nového globálneho partnerstva. To si myslím, to dobre vystihuje. Toto rozdelenie, ktoré sme mali na týchto darcov a príjemcov, kontakte s tretím svetom. Toto všetko sa teda rozplýva a prichádza spoločná zodpovednosť za našu e, planétu a myslím si, že to tak, taký nový duch a má to tiež dočinenia s e, tým e, plnením cieľov. Niektoré štáty už svoje cieľa splnili, niektoré ešte nie. No a bude trochu problém, a tam teda vidím to trochu komplikovanie, že je tam veľa takých podcieľov. A tie skúšobné mechanizmy, tam je treba nájsť nejaký dobrý spôsob, tak aby sa tam nebudovala nejaká obrovská byrokracia, je treba vybudovať rôzne stimuly, tak aby sa to mohlo realizovať. No a na záver mám teda ešte kolegov, ktorí sa chcú tiež dostať k slovu, takže to ukončím. Ďakujem. Máme tu mnohých kolegov, čo sa hlásia, takže každý sa môže vyjadriť na minútu a pol. Pán Stier, chcete niečo povedať, pretože ste sa zostručnili, aby mohli hovoriť ostatní, takže keď chcete k tomu niečo dodať, potom zoberiem pár europoslancov a potom pár hostov z Bundestagu. Takže pán Stier, ďakujem, vítam pána komisára, ale stručne e, oceňujeme prácu pána komisára, jeho týmu. A EÚ už teda dosiahla tie hlavné ciele v rámci týchto rokovaní. Teraz už kľúčov bude implementácia. Mám iba pár stručných otázok, či by sa pán komisár chcel, mohol tomu vyjadriť. Poprvé, hovorili ste už o tom, že sú dôležité tie e, celé udržateľného rozvoja 16 hovorí sa tam o spojení medzi e, mierom a bezpečnosťou a máme tu súčasnú migračnú krízu, táto teda e, dosť ovplyvňuje. Takže ako to vyzerá s implementáciou vašej globálnej agendy v súvislosti s prioritami našej rozvojovej spolupráce? Druhá otázka. Nuž, tieto nové rozvojové ciele sú všeobecné, sú platiteľné vo všetkých členských štátov. Ako to EÚ teraz organizuje, napríklad čo sa týka podávania správ, monitorovania e, ohľadom implementácie týchto rozvojových cieľov v členských štátoch. Tretia otázka. Vieme, že bude ťažké teda dosiahnuť toto globálne partnerstvo Taktiež sa bude navyšovať úroveň finančných príspevkov zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík, avšak vidíme, že nastáva teda hospodársky pokles v krajinách ako Brazília alebo Čína, tam máme taktiež problémy. Máme, vidíme tiež problémy v rámci našej spolupráce s Ruskom. Takže aký toto bude mať vplyv na to naše eh, globálne partnerstvo? Ďakujem. Zoberiem teraz jedného rečníka za každú politickú skupinu, potom prídu kolegovia z Bundestagu a potom ďalší europoslanci. Norben Neuser. Ďakujem. Pani predsednička, som veľmi rád, že sú to kolegovia z nemeckého Bundestagu a určite toto môže byť také pozbudenie pre kolegov z iných e, členských štátov, aby takto podporovali prepojenie Európskeho parlamentu s národnými parlamentami, aby teda budovali tie vzťahy. Chcem srdečne poďakovať Ivovi Stierovi za jeho správu hľadom e, cieľov udržateľného rozvoja. Myslím si, že teda na tom veľmi dobre e, pracoval, no a pán komisár Mimica je zodpovedný za tú problematiku. Taktiež e, chcem poďakovať jemu a komisáru Pibalksovi, ktorý bol na jeho mieste pred ním, pretože áno, sa to celé pripravovalo a teraz to vedlo k dobrým výsledkom. Pre mňa nehrá žiadnu úlohu, či je to 17 alebo 10 tých mileniových cieľov je dôležitá tá nová filozofia, o tom hovorila kolegyňa Veľ, je dôležité povedať, že chceme to férové globálne partnerstvo a je rozhodujúce, aby toto um, uvažovanie ehm, aby sme prekonali to uvažovanie, že sever je darca a že juh to sú príjemcovia. No a myslím si, že Máme tu taký kalk z rozvojovej politiky. My sme sa pred 15 rokmi dohodli, že sa budeme snažiť o tú hranicu 0,7%. Aj Nemecko to teda odsúhlasilo pred 15 rokmi, no už sme na 0,4 a za posledných 15 rokov sa to takmer nezmenilo. Či už to bola černo-červená, alebo červeno-zelená, alebo aká už farebná vláda, tak bohužiaľ táto rozvojová spolupráca nemá dostatočne silnú lobby. No a ukazuje sa to aj v Sýrii, máme tam teda e, pohyb tých utečencov. Tam môžeme jasne ukázať, že e, môžeme bojovať prostredníctvom rozvojovej pomoci proti e, príčinám, ktoré v podstate vyháňajú utečencov z ich bydlisiek. Takže musíme našich ľudí doma v Nemecku alebo aj inde v Európe presvedčiť o tom, že tie peniaze, ktoré vydávame na rozvoju spoluprácu, je v podstate dobrá investícia. Ďakujeme. Mala by som kolegom vysvetliť. Pán Stier je z EPP, pán Neuser je od sociálnych demokratov a teraz dostáva slovo kolegyňa, bo kolega od liberálov. Ďakujem, nebol som tu, ale počul som telefónom no, príhovor pána Mimicu, naozaj zaujímavý. Hovorili ste s vysokou eh, odhodlanosťou, za čo vám ďakujem. To znamená, že Európska únia si e, urobila dobre sprá- svoju prácu na úrovni komisii riadenie a riadenie na úrovni ESVČ dobre fungovalo. Všetko, všetko ste robili preto, aby sa dostalo k výsledku. Vieme tiež, že EÚ nedokáže urobiť všetko, verejný sektor nedokáže urobiť všetko, ale každý si môže odviesť svoj diel práce. Pokiaľ ide o financovanie, komisia nie je jedinou zodpovednou za tie medzery a veľké sklzy finančné. Pripomeniem, že, že ak by sme boli mali eh, dosiahnuť 0,7%, ktoré sme si vytýčili eh, pred pár rokmi, neboli by sme tam, kde sme teraz. Prepomenieme si štvrtkový príhovor Šulca, ktorý apeloval na členské krajiny, aby financovali e, e, fondy, aby pomohli Jordánsku, e, Turecku a, a Libanonu, aby sa financovali ich náklady spojené s utečenskými a, a, tábormi. Len percento požadovanej sumy sme dali. Tam začína riešenie toho problému v tých regiónoch. A v tých blížiacich sa týždňoch vidíme, že desiatky tisíc ľudí smerujú do Európy. Asi 12 krajín si e, e, preberá zodpovednosť, ostatní si skrývajú hlavy do piesku. To je nezodpovednosť a je to nepriateľné. Takže sme veľmi radi a poctení, že sú tu kolegovia z Bundestagu. Poctili sa nám svojou prítomnosťou. Chcel by som jednu vec navrhnúť. Taktiež by som si vypočuť reakcie e, kolegov. Ako by bolo, keby členské štáty mali povinnosť byť zodpovedný, zodpovedať sa pre týmto výborom, čo sa týka e, nedosiahnutých cieľov v rámci e, rozvojovej politiky v súvislosti s e, európskym financovaním. Pretože aj my sa zaoberáme touto problematikou a už nechceme sa zmieriť s nejakými prázdnymi sludmi Rok 2015 bol určený ako teda cieľ pre tú hranicu 0,7 výdavkov, HDP výdavkov na e, rozvojovú politiku, ale nesplnilo sa to, no a potom sa to posunulo na rok 2020, tam sa budeme sústrediť na rok 2020, no a stále sa to len posúva. Takže to je nepriateľné a rád by som si vypočul vašu reakciu Eh, ohľadom nových pracovných metód a možno by sme mohli niečo vykonať spoločne. Um, Nuž, to je taká dobrá inšpirácia. Teraz Lola Sanchez za GUE. Ďakujem Linda, aj pán komisár za vašu dnešnú účasť. Myslím si, že dôležitejšie je vziať na vedomie, že tá agenda je všeobecná E, myslím si, že je treba prekonať e, nejaké stranícke záujmy a teraz vidíme, že je to nie to otázka juhu, máme veľkú zodpovednosť, my bohaté krajiny, je to spoločná zodpovednosť, ale taktiež sú tam určité rozdiely, pretože my na severnej pologuli e, historicky v podstate sa obohacujem na úkor juhu. Taktiež podľa tejto novej agendy musia byť koherentní, musíme podľa článku 208 plniť svoje povinnosti, článok 208 Lisabonskej zmluvy. No a nemôžeme naďalej e, ošklbávať južnú pologulu našou hospodárskou politikou a preto by nová agenda mala byť e, mala z ruka v ruke s ambicioznými miestnymi a regionálnymi e, stratégiami. Taktiež je to treba všetko monitorovať a myslíme si, že treba, aby občianská spoločnosť taktiež hrala fundamentálnu úlohu, musíme byť koherentní a potom nezlyháme. Mám dve konkrétne otázky pre pána komisára. Chcela by som vedieť, aké opatrenia chcete implementovať, aby ste v podstate dohliadali na externú obchodnú politiku EÚ, tak aby neničila, nepoškodzovala tieto e, ciele tisícročia, rozvojové ciele. No a či sa teda zaručí plnenie doložiek o ľudských právach v rámci obchodných zmluv, ktoré sa stále nové podpisujú. Chcete vytvoriť nejaký monitorovací mechanizmus, ktorý by vám toto umožnil? Ďakujeme, Lola. Maria Hojbuch. I z mojej strany vítajte eh, tu v Európskom parlamente. Chcem využiť ten čas na to, aby som položila zo pár otázok. Tiež samozrejme vítame to, že tento rok sa e, bude odsúhlasovať Agenda 2030. Robert Neuser povedal, že je to nová filozofia, ten e, pojem trvalej udržateľnosti sa tu zdôrazňoval. Ale e, popri tejto retorike musia nastúpiť i e, jasné činy politická koherentnosť tu rozhoduje a mám tu na mysli naše sporné obchodné politiky, našu SPP, e, únik e, daní a ilegálne finančné toky. Tu všade treba konať a, a ten dokument e, o rozvojových cieľoch, ako aj dokument z Addis Abeba, nehovorí o konkrétnych opatreniach. Prečo EÚ v Addis Abebe Nemal, nemalo EÚ možnosť e, takéhoto výboru. Nie je tiež možné, aby sa reguloval sú, súkromný sektor a aby, e, na, roz, na úkor týchto rozvojových cieľov si robil zisk. A tiež otázka, ako musí Európska únia sa musí inštitucionálne reformovať, keď chceme politickú koherentnosť a zostane DEFCO gestorom, tak sa môže stať, že len malá skupina v rámci e, riaditeľstva a DEFCO bude za to zodpovedná, alebo to pôjde na vyššiu úroveň k Timemansovi, aby sme všetky oblasti, e, zahraničnú politiku, rozvojovú politiku, aby sme e, tieto rybolovnú politiku ďalej, aby sme to všetko mali spoločne. Tu si myslím, že i v rámci komisie sa musí čosi zmeniť Ďakujem. Thank you. And last in the round of group. Ďakujem Ignacio Kora ako posledný za koordinátorov. Bomba. Ďakujem pani predsedníčka. Vítam pána komisára Mimicu aj e, poslanca Bundestagu vypočul som si naozaj správny eh, postoj tie ambície z vašich eh, úst. Pán komisár, keď som si pozrel na ciele, zdá sa mi, že jednoducho je, musíme s nimi iba súhlasiť, ale mnohé z nich eh, bude v praxi nemožné realizovať, pretože je jasné, že sú to všetko veci, ktoré by sme si všetci želali, ale treba, aby s nimi sú vzali nejaké konkrétne nástroje, sankcionovanie e, e, ekonomickej aktivity, ktorú robíme v rozvojových krajinách e, pomocou našich nadnárodných spoločností, väčší, väčšia pozornosť e, tomu, čo robia naše samotné členské štáty v rozvojových krajinách, pretože je jasné, že dôsledok nedostatočného rozvoja sú e, agresívne politiky, ktoré sú ťažko kontrolovateľné, takže vyžadovalo by si to viac záväzkov a krokov zo strany členských štátov. Je potrebné rešpektovať eh, tieto ciele. Môj, Mojou o tejto súvislosti je, že momentálne sa naozaj diskutuje veľmi aktívne o problémoch imigrácie. Je jasné, že je tento problém silne prepojený s príčinami, ktoré vedú k eh, ekonomickej migrácii aj k eh, migrácii dôvodov vojny. Prečo to nevyužijeme a nebudeme sa sústredovať viac na dôležitosť eh, politík v rozvojových krajinách a urobme naše politiky ešte ambicioznejšími, napríklad aby 0,7, tento cieľ, bol povinný, nie iba na papieri nezáväzný to by bol môj návrh. Ďakujem teraz zástupcovia zo Spolkového snemu. Štyria ľudia, dúfam, že nepletiem vaše mená. Pani Hansel alebo Handel. Pani Hansel. Pani Keller. Alebo Köfler. Pán Kelevic alebo Kikovic a pán Celer. Takže štyria rečníci každopádne úhrnom. Takže e, prvá rečnička, nech sa páči. Ďakujem. Budem tiež hovoriť nemecky, pretože vtedy dokážem hovoriť rýchlejšie. Ale nezabúdajte, prosím, že treba to i tlmočiť, hovorí pani predsedajúca. nadviažem na tie e, diskusie, ktoré tu už prebehli. To, čo tu navrhoval kolega Görenc, je to zaujímavé podľa mňa. Keď teraz mám hovoriť za Spolkovú republiku Nemecko, e, je to škandál, že jedna z najbohatších krajín na svete e, poskytuje len pomer, pomer 0,4 z HDP a skrýva sa za zodpovednosť Chcem však ešte varovať, e, e, rozvojová politika nemôže e, zachraňovať pomil zlyhajúšie politiky z iných oblastí, pokiaľ ide o obchodnú politiku. Keď sa pozrieme na ten cieľ bojovať proti nerovnostiam vo svete, obrovské bohatstvo, ktoré sa nahromadilo a má ho 86 osôb na svete, ktorí majú toľko majetku ako e, chudobnejšia polovička svet, svetového obyvateľstva. To sú nepredstaviteľné čísla. Musíme sa s touto, politi- touto politikou, teda obchodnou i hospodárskou, zaoberať. Pozrime sa na dohody o hospodárskom partnerstve e, apely ne, e, nepomôcť e, transformácii, pretože afrických krajín je tu e, obvinenie z vydierania. Takmer musíme vymeniť zdroje. Vlastne by mal hospodársky výbor diskutovať o tých rozvojových cieľoch a my o obchodnej politike. Tu musíme teda dať ten mandát ak to nezmeníme, tak jednoducho si myslím, že si môžeme ušetriť množstvo týchto textov. Vidím, že tam bliká hviezdička, asi by sa mohla povedať ešte viac, ale ja dodám, že bez zmeny tohto svetového hospodárskeho systému nedosiahneme tieto ciele ani z, diálky. Teraz za ľavicu Nemecku Heike Hensel. Vy sami musíte odísť o 5, takže ide o váš čas. A pani Kafe, i ja chcem poďakovať, som tu za sociálno-demokratickú frakciu. Všetci kolegovia hovorili o univerzálnosti tých cieľov trvalej udržateľnosti. Musíme však začať byť konkrétni. Tento víkend príjmame tieto, tieto ciele pre mňa sú e, veľmi rozhodujúce dve oblasti. Jedna je tá obchodná a čo to pre mňa znamená, napríklad byť tu konkrétny. Naše obchodné e, zmluvy, ak sa pozrieme na cieľ 8, e, ľudský dôstojnú prácu pre všetkých, ak to berieme vážne, tak podľa mňa nie je prípustné, aby v našich dohodách boli tieto trvalo udržateľné požiadavky, kde si na konci. Musí to byť v jadre, v jadre, hoď to mnohých možno zabolí, pretože tieto sa potom musia aj dodržiavať a kontrolovať. To je len jeden príklad. Byť konkrétny v našej implementácii, našej politiky, inak to zostane len na papieri. A nič ďalej nerozvinieme. Ďalšia e, otázka je otázka financovania. To je ten siedmy cieľ. E Mňa trošku e, považujem za zahambujúce, že všetky krajiny e, e, uznávajú, že Európska únia by mala byť, mať priekopnickú úlohu. Ďalšia otázka je e, otázka daňových únikov. Tu nestačí e, mať tú iniciatívu z Addis Abeba, treba si klasť otázku, čo robiť so zdaňovaním nadnárodných spoločností. Tu je obrovská zodpovednosť, rovnako otázka, do akej miery sme e, transparentní pri e, poberaní e, surovín. Vezmíme si konfliktné minerály, pretože to je určite veľmi dôležitá úloha pre EÚ a prináša e, E, konsekvencie. Takže myslím si, že ak, keď nebudeme konkrétni, jednoducho nebudeme môcť bojovať e, trvalo udržateľne proti chudobe. Jednoducho sa nám nepodarí byť konkrétny. E, k otázke ako konfliktné nerasty hovoríme, že naše samotné vlády zohráva veľkú úlohu pri vytváraniu európskej legislatívy. Ľudia hovoria Brusel, Brusel, ale to sú vlády príklade e, som počúval diskusie o 0,7%, ale naozaj treba uznať, že sú to štáty, nie, nie EÚ. Pán Kekovic. Som e, členom zelených v Bundestagu. E, v nezmenenie sa príjmu ciele v New Yorku. Mnohí hovoria, mohlo by to byť lepšie a tak ďalej, ale skutočnosť je, že to budú tieto ciele a a našou povinnosťou je urobiť z toho to najlepšie. Treba zohľadniť dva vody. Musí nám byť jasné, že tieto ciele nevynájdu svet na novo. Tieto ciele tu boli už v minulosti a bolo by zaujímavé zistiť, prečo tieto požiadavky neboli e, implementované už v minulosti. Kolegovia nepriamo o tom hovorili, prečo to nefunguje. Tieto ciele sú izolované, nie sú zakotvené do systematickej logiky a nám musí byť jasné, že tieto ciele naozaj musia mať štruktúralne systematické redukcie v oblastiach a tie tri najdôležitejšie oblasti tu zazneli. Daňový a finančný systém. Tieto štruktúry musia byť menené globálne. Obchodný systém ďalej. To treba meniť principiálne. Ďalej poľnohospodárska a rybolovná politika. To všetko je rozhodujúce, keď v týchto oblastiach naozaj štruktúrálne zmeny dosiahneme, tak dosiahneme i to, čo vždy označujeme ako vieryhodnosť, ale potom bude možné, aby tieto ciele dosahovali tú tzv. univerzalitu. Tie, Európa tiež musí definitívne začať vo svete e, stanovovať tie záväzné štandardy. E, diskusie o surovinách, e, o textile, o, o Eh, nerastných surovinách. Tieto trvalo udržateľné ciele budú len vtedy eh, úspešné, ak úspeje Paríž. Ak zlyhá Paríž, tak zlyhajú všetky tieto ciele. Ešte otázka pánu komisárovi. Dnes ráno sme spolu hovorili a vy ste povedali, že tá celá táto agenda bude sprevádzaná robustným monitoringom. Ale ako bude vyzerať tento monitoring? u systému, ktorý je založený na, predsa na dobrovoľnosti. Ďakujem a pán Celer. A som za kresťansko-demokratickú frakciu v nemeckom spolkom sneme. Teší, nás, teší ma dnešný rozhovor. Je to veľmi dôležité. Dnes som počul často slovo koherentnosť. Je dôležité, aby začali e, práve parlamenty. Hovorili sme o e, týchto cieľoch e, trvalej udržateľnosti, to je nesmú zlyhať. Je to veľmi dôležité, keď si uvedomíme, koľko o tom už diskutujeme z môjho pohľadu a tiež z pohľadu Nemecka. Je to veľmi krátky krok. Ľudia sú nespokojní, Eh, sú napojení cez eh, digitálny svet a je preto veľmi dôležité eh, si uvedomiť, že treba spoločne vystupovať voči odstráneniu konfliktných zón. Ešte k tomu cieľu 0,7, v ktorý v spolkom s nimi často diskutujeme, chcem dodať, že sa ešte vždy hádame o tom, čo všetko by sa mohlo do tejto kvóty započítať aby sme dosahovali 0,7, nie je tu veľmi zmysluplné e, citovať tú nemeckú vládu a obhajovať pred týmto výborom, pretože sme tento cieľ ešte nedosiahli. Ja by som tiež hovoril o solidarite Európánov e, e, tohto parlamentu, keď ide o záťaž z utečenskej krízy, pretože je to výzva pre celú Európu, nielen pre zo pár krajín. A chcem vás upozorniť na to, že k financovaniu e, i z Nemecka, tá daň z finančných transakcií, o tom som tu ešte nepočul, e, bolo by dobre nájsť európsku odpoveď v tejto veci. Ďakujem. Ďakujeme. Máme tu množstvo otázok, ale uvedomujem si, že niektorí kolegovia musia odísť dáme teda priestor e, zvyšku poslancov za Európsky parlament a potom odpovede. Ali je prvá rečnička. Ďakujem za vašu správu k rozvojovým cieľom. Veľmi ma teší, že dnes môžeme o tom hovoriť s poslancami spolkového snemu. Ústrednou otázkou bude otázka, ako kritéria a preverovanie budeme implementovať. Tu moja otázka, aké stratégie sledujete na to, aby sme medzi komisiou a parlamentom, ale i medzinárodnými vládami mohli toto spoločne implementovať. Tu si myslím, že je silný eh, bod, kde by sme mohli nájsť ko- koherentnosť, určitú matricu, aby sme spoločne tieto ciele mohli z e, európsky i národne implementovať. Ďakujem. Javier Nát. Keď cestujete po Afrike, mimo rôznych kongresov a ministerstiev, tak tam vidíte absolútny cintorín slonov, plné nemocnice, školy, prázdne nemocnice, školy, ktoré neboli nikdy využité a potom tá nad tým veje európska vlajka. Ten, tým problémom nie je tých 0,7%, ale zamedziť korupcii, pretože na týchto miestach, pán Mimica to pozná, ten problém je, aké percento si ukradnú tie kleptokratické režimy, ktoré sa sami seba nazývajú vládami. A je treba, aby sme dohliadali na toto percento je treba dávať pozor na školy, na tie nemocnice, ale pokiaľ tam nebude žiadna kontrola tou realizovanou pomocou, tak v podstate my v Afrike na mnohých miestach budujeme obrovské budovy, ktoré sú potom prázdne, aby miestne elity si dostávali svoje príslušné e, percento z tých financií. Bod 70 a 71 z vašej vynikajúcej správy, tie sú zásadné. Myslím si, že tento program je naozaj skvelý a gratulujem vám, ale pokiaľ sa nebude, pokiaľ sa nepovie, že to, čo sa tam realizuje, tak to potom bude využívané, tak to nikam nepovede. Nemôžeme niečo vybudovať a potom na to zabúdať a potom zase niečo vybudovať a podporovať e, korupciu. Ďakujem, Beatrice Becerra. Chcem Viem, že mal malo času a čakáme na to, ako sa vyjadrí pán Mimica, takže len stručne chcem súhlasiť s tým, že nesmieme zabúdať na heslo tejto agendy, ktorým je transformovať svet. Je treba sa zamyslieť nad tým, ako transformujeme, čo je treba zmeniť, aby sa zmenila situácia. No a v tomto súčasnom kontexte veľmi ťažko my, európske inštitúcie, môžeme spôsobiť niečo, pokiaľ sa my sme o tom presvedčení. Takže problémy, ktorým teraz čelíme, to sú globálne problémy. Máme tam dlhodobé konflikty, utrpenie, hladomor, vojny a tak ďalej. A predovšetkým migračné toky a extrémny radikalizmus je treba pracovať e, na príčinách. A potom v rámci rozvojovej pomoci my ako Európska únia môžeme hovoriť spoločným hlasom, môžeme hovoriť aj spoločným hlasom v rámci OSN. Je treba viesť jasný dialóg a taktiež tá možnosť rady udržateľného rozvoja v rámci OSN, to by mohla byť dobrá možnosť. Ďakujeme pani Hautela a potom pani Schlein. Veľmi stručne jedna poznámka, vlastne dve poznámky. Pán komisár, vy ste asi jediným v tejto rozprave, vrátane rozpravy, ktorú sme mali eh, po roku 2015, keď sa hovorí o ženách, ktorý hovorí o ženách a dievčatách. A za to vám ďakujem. Je smutné a hambou, že práva žien a dievčat už nepostačuje spomenu, to, nestíha sa spomenúť to v trojminútovom prejave. Ale je dobré, že vy sa zavrete s touto veľmi dôležitou dimenziou bolo by dobré, ak by ste mohli vypočuť si viac o, o skutočnej implementácii práv žien a dievčat pri blížiacich e, sa cieľoch. Po druhé, potom množstvo kolegov hovorilo rôznym spôsobom o zodpovednosti. V tomto výbore máme tu predstavu, že budeme v vašej správe e, budeme tu diskutovať v novembri. To bude výborná príležitosť e, spojiť všetky tieto otázky, kde hovoríme o, o e, potrebe investovať viac a držať sa, držať sa záväzkov. Erich Schlein teraz, nech sa páči, po 20 sekúnd. Ďakujem. A pani predsednička, ďakujem pánovi komisárovi, vítam kolegov z Bundestagu. Je dôležité, že Európska únia dokázala jed, hovoriť jedným hlasom v tejto otázke, ako sme o to mnohí žiadali, a teda jej úloha je relevantnejšia. Buďme všetci eh, veľvyslancami týchto cieľov som presvedčená, že aj členovia tohto výboru, aj naši hostia eh, urobia všetko, čo je v ich silách, aby medzi občanmi a kolegami šírili dôležitosť tejto novej agendy. Dramatická utečenická kríza nám, eh, upozor, nás upozorňuje, že eh, máme tu nerovnosti, ktoré sú absolútne neakceptovateľné, klimatické zmeny a tak ďalej. Takže budeme, mať eh, oveľa viac, eh, eh, budeme potrebovať oveľa viac zdrojov, než koľko chcú vlády na tieto ciele vynaložiť. Takže v tejto súvislosti mám otázky pre pána komisára. Ako generálne riaditeľstva pracujú na tom, aby zabezpečili, že politiky EÚ budú v súlade s týmito novými cieľmi a budú v súlade s týmito novými cieľmi? A aká je úloha parlamentu, inštitúcií, v, teda v procese monitorovania a dosahovania týchto cieľov. No už len stručná otázka pre komisiu, pokiaľ či pripravujete, alebo máte pripravenú stratégiu a mechanizmus pre koherentné uplaťovanie a sledovanie rozhodnutí, ktoré boli urobené v Senda v Addis Abebe a taktiež v Paríži a teda za do budúcnosti. Máme tu množstvo otázok. Neviem, pani predsednička, e, do akej miery ste flexibilná, musíte ísť, naozaj odísť o 5. Sme naozaj veľmi flexibilní. E, neviem, či, budú flexibilné, e, či bude flexibilné lietadlo. Neurazte sa, prosím, keď potom veľmi potichučky po 5 minútach odídeme tak sa po, po, poprosíme pána komisára, aby najprv odpovedal na vaše otázky. Takže, pán komisár, e, možno e, tiež zamerajte sa na to, ako členské krajiny a EÚ by mohli e, spoločne spolupracovať. Ďakujem vám za komentáre, otázky a vstupy v, tomto kľúčovom, v tejto kľúčovej fáze transformovania tých e, globálnych tém do e, formy európskej odpovede, e, európskej implementácie na agendu 2030. Hovoril som o tých troch fázach našej prípravy na takýto komplexný európsky, na takú kompletnú, komplexnú európsku reakciu, verejné konzultácie, zjednodušenie dokumentov, a potom revízia, e, znovu otváranie tých našich kľúčových strategických rozvojových politík. V tomto kontexte vidím, že našim cieľom by malo byť dostať sa k európskemu rozvojovému konsenzu, nielen to otvárať, ale i s cieľom dostať sa k celkom novej, novému európskemu konsenzu to by vlastne formovalo európsku odpoveď na implementáciu tých e, trvalo udržateľných cieľov. Toto totiž potrebujeme. Nepotrebujeme 28 či 29 e, implementačných e, politík trvalo udržateľného rozvoju, rozvoja. Musíme zlúčiť všetky inštitúcie EÚ parlament, radu, komisiu a to znamená i členské krajiny, aby sa vytvorila táto, takáto komplexná politika, komplexný politický dokument, ktorý odzrkadlí i politickú ko- koherentnosť. To len ukáže, čo by mali robiť e, rozvojové politiky. A bol by to ale tiež dokument, ktorý zoštíhli všetky ďalšie politiky EÚ, aby sme spolupracovali e, pre rozvoj. Takže e, e, takýto prístup, myslím si, bol ten správny. Ale my musíme toho robiť viac než toto než vytvoriť jednotlivý, jednotný európsky prístup k e, týmto cieľom. My sme jedným hlasom vystupovali počas rokovaní ako Európska únia a musíme tak naďalej robiť aj v fáze implementácie. Ale ani to nepostačuje. Tiež musíme vytvoriť novú trvalú udržateľnú eh, agendu, eh, ktorú zapracujeme do eh, globálneho dokumentu ako Európa 2020. A Európska komisia preto čo skoro začne um, združovať zlučovať e, túto e, politiku pre rozvoj s e, celkovou politikami EÚ, aby sme vytvorili priestor pre to, aby sme aj doma dosahovali rozvojové ciele v rámci teda univerzality novej rozvojovej agendy. Takže nech už je časový horizont akýkoľvek, musí to byť v rámci trvalúčateľnosti a e, súladu so všetkými politikami EÚ, aby e, boli v súlade s e, všetkými domácimi politikami a vlastne musí to byť v súlade so všetkými európskymi politikami EÚ aj pokiaľ ide o naše pôsobenie na vonok. My sme veľmi jasne eh, hovorili, že je potrebný presnejší text o tom, aké sú skutočné prepojenia medzi mierom, spravodlivosťou, ľudskými právami, eh, eh, právnym štátom a rozvojom. Pre mňa boj proti chudobe predstavuje aj e, teda ľudské práva, e, podpora e, právneho štátu. Takže nemôže to byť žiaden rozvoj, pokiaľ tu nebudeme mať postup aj v oblasti bezpečnosti ľudských práv a právneho štátu. A toto by sa tiež malo odraziť v našom novom konsenze. Eh, ohľadom rozvoja. Takýto nový prístup bude zosúľadzovať eh, mier, spravodlivosť, demokraciu spolu eh, s rozvojovými cieľmi. Toto sa musí odraziť v novom konsenze a v našej, našich každodenných krokoch v oblasti rozvojovej politiky. To sa týka aj našej rodovej politiky. Nemôžeme iba navonok podporovať eh, um, rodové práva, ale um, nemôže to byť iba otázka žien. Musí to byť naozaj spoločný um, krok práve chceme navrhnúť nový e, rodový rámec ktorý by teda e, pôsobil v oblasti e, rozvoja pomoci, bol by veľmi ambiciózny a konkrétny a žiadal by, aby každý rozvojový projekt Európskej únie aby sa nahliadalo aj z takéhoto rodového pohľadu, akým spôsobom prispieva k tomuto cieľu. A je tu teda dôležitá takáto koherentnosť e, politík, e, koherentnosť aj všetkých vnútorných e, politík EÚ pre rozvoj u nás doma. Takisto Takže keď hovoríme o novom konsenze, o rozvoji novej koherentnosti politík, musíme skutočne pracovať na tom, aby naša rozvojová politika eh, sa netýkala iba diskusí o tom, ako lepšie otvoriť eh, trhy obchodu a mm, ako bojovať proti eh, colným bariéram, ale musí mať naozaj oveľa širšie diskusie o tom, ako naša rozvojová spolupráca má vyzerať, ako môžeme pomáhať nielen v oblasti obchodu, ale aj priemyslu, e, e, vytváraniu e, hodnotových reťazcov v našich partnerských krajinách. Týka sa to regionálnych, národných otázok, integrácie ekonomiky a ostatných oblastí. Musí to byť oveľa širší, širšie než ten aktuálny koncept v oblasti obchodu. či boja proti e, colným prekážkam. Pokiaľ ide o monitorovanie, samozrejme toto je dôležitá oblasť nových rozvojových cieľov. Ale nebude to ani len na New Yorkskom e, programe e, presne definovať konkrétne indikátory a údaje, ktoré sa majú zbierať za účelom takéhoto monitorovania. Toto je e, prebiehajúci proces e, v rámci OSN, štatistického výboru a iných, čo skoro vypracujú presnejšie indikátory, ktoré budú umožňovať e, takéto monitorovanie. Ale pokiaľ ide o politické monitorovanie a vlastne držanie vlád zodpovednosti. Toto bude možné aj bez takýchto presných indikátorov. Viem, e, tieto indikátory, tie, tie presné indikátory budú k dispozícii čoskoro, ale politická kontra tu už je. Mala by sa ešte posilniť v rámci nového konsenzu pre rozvoj. Tam je tiež dôležitá úloha pre parlamenty, aj Európsky parlament. E, daňová otázka, je dôležitou súčasťou e, koherentnosti politík. Diskutovali sme o tom e, v Addis. EÚ bola veľmi silne za to, aby sme podporovali mobilizáciu domácich e, zdrojov Ehm, bolo to kľúčovým prvkom v oblasti implementácie ehm, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a k tomu patrí aj boj proti daňovým podvodom, ehm, férové zdaňovanie toho súčasťom, erózia daňového základu, zdaňovanie tam, kde vlastne došlo k generovaniu zisku EÚ môže prispieť našim, e, e, môže ale toto žiadať od našich e, partnerov, ak to budeme robiť my sami doma. Mali by sme to robiť. Minimálne Európska komisia má veľmi jasnú agendu v oblasti spravodlivého zdaňovania a volá po takomto prístupe v EÚ a bude to súčasťou rámca, ktorý bude pomáhať partnerským krajinám vyzbierať viac e, daní a lepšie ich e, vynaložiť. Tiež sa diskutovalo o tom, ako vytvoriť e, nejaké zosúladenie prístupu k zdaňovaniu na medzinárodnej úrovni na úrovni Medzinárodnej organizácie pre e, zdaňovanie. My v EÚ sme si mysleli, že toto by nebolo realistické riešenie mať jednotný, jednotnú medzinárodnú organizáciu, um, medzivládnu organizáciu, ktorá by sa zaoberala e, daňovou politikou, čisto daňovou politikou, pretože toto je tak uh, obšírna agenda, že to musí byť súčasťou súladu s ostatnými politikami v každej e, krajine. A teda žiadať o vytvorenie takéto organizácie alebo e, takéhoto výboru v rámci OSN e, sami. Zdá, že by to bolo hľadaním niečoho, E, niečoho, niečoho nereálneho, neexistuje jednotné e, riešenie, jednotný e, recept. Bola by to veľmi ťažká práca. Už aj organizovanie tohto by bolo veľmi zložité. Pokiaľ ide o korupciu a to, kam idú európske, teda iné financie, postup v oblasti rozvoja a zmeny nemôžu pochádzať zvonka. V žiadnej krajine musia prichádzať zvnútra, ale vo väčšine našich partnerských krajín to, čo robíme, je, že sa nesnažíme vytvoriť nejaký vnútorný rámec, ktorý by um, bol 100% e, teda, čistý od e, e, korupcie, od diktatorstva a porušovania ľudských práv. My sa snažíme, aby politický dialog neustále zohľadňoval tieto aspekty aby sa zabezpečilo, že naozaj dôjde k tomuto pokroku v oblasti rozvoja zvnútra krajiny. Teda by tam bol takýto silný politický záväzok k e, sociálnym a ekonomickým zmenám v týchto krajinách a takto my chceme e, prispieť k vnútornému úsiliu Nemyslím si, e, že teda najdôležitejším aspektom našej rozvoj politiky je, že v dôsledku korupcie sa strácajú teda tieto rozvojové prostriedky zo strany EÚ. Áno, sú prípady e, takéhoto zneužitia e, prostriedkov EÚ. Ale pokiaľ ide o percentá miera chybovosti v oblasti rozvoja je pod 4 percentami, čo je nižšie eh, než v, pri našich priamých eh, platbách v oblasti regionálnej politiky alebo podobne v Európskej únie. Takže sú mechanizmy monitorovania, kontroly. Každý náš eh, projekt sa monitoruje mm, parlament, OLAF, dvor auditorov na tom pracujú. Nemáme rozpočtovú podporu ako teda nástroj, ktorý je vo všetkých partnerských krajinách. Používa sa to naozaj iba za e, jasných podmienok v krajinách, kde môžeme zhodnotiť, že miera korupcie a riadenie verejných financií je také, že umožňujú rozpočtovú e, podporu. V, in, v iných krajinách ideme do priamých eh, programov, ktoré podporujeme. A ešte k tomu, ako v eh, takej miery by sme chceli s vami spolupracovať, obzvlášť eh, pokiaľ ide o vytváranie to, tohto nového európskeho dokumentu nášho strategického dokumentu o vnútornom rozvoji rok 2020, rok 2030 alebo akokoľvek sa bude volať. Ďakujem veľmi pekne za tento maratón, pán komisár. Dúfam, že keď budeme revidovať, nespademe do tej pásce, že budeme tak všeobecní, až to nebude mať eh, žiaden konkrétny eh, význam. Keď e, diskutujeme napríklad o boji proti e, daňovým podvodom, nechceme tu diskutovať o veľkých stratégiách, ale o konkrétnych návrhoch. Stratégia 2020, e, tieto veci už dobre poznáme, ale sú tu nejaké konkrétne výstupy. Mne sa páčia skôr malé projekty, ktoré majú konkrétny výsledok, skôr než veľké obšírne dokumenty, ktoré sa ťažko dajú zhodnotiť. Takže konkrétne akčné plány by sme tu radi videli, nielen všeobecné vyhlásenia. A spomenuli ste e, rodové otázky, ambicióznosť, e, nielen e, veci na, na, na papieri, ale konkrétne v praxi. Takže dúfam, že toto sa zrealizuje a že to bude mať dobré informácie zo strany komisie o konkrétnych témach. A budeme diskutovať aj o rodovom akčnom pláne neskôr dnes. Zajtra sa ňom bude hlasovať. Ďakujem teda veľmi pekne za e, toto, pán predseda. Budete tu aj e, počas e, nášho ďalšieho bodu. Ehm, vám trošku možnosť vydýchnuť predtým, než sa mu začneme venovať. Našim e, ďalším bodom, kolegovia, je bod 9. E, pán komisár požiadal e, v poslednej minúte, ide o vytvorenie núdzového trastového fondu EÚ pre stabilitu, riešenie primárnych príčin neregulárnej migrácie a vysídlené osoby v Afrike. Ehm, počuli sme o fonde, ktorý má pomôcť Libanonu, e, e, Jordánsku a e, Turecku. Počuli sme o problémoch, mhm. že tam tie prostriedky nie sú. Prečo je to potrebný mechanizmus? Čo sa stane? A očakávame naozaj takú otvorenú diskusiu o prístupných financiách. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred dvoma týždňami e, prezident Juncker ohlásil vytvorenie e, núdzového trastového fondu pre stabilitu, ktorý by riešil primárne príčiny e, neregulárnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike. Je pre mňa cťou, že tu dnes môžem pred vás predstúpiť, aby som prezentoval tento inovatívny návrh a vymenil si s vami názory na túto tému. Ako dobre viete, e, e, tento fond je súčasťou celistvého balíčka, ktorý e, bude pomáhať hľadať riešenia na aktuálnu krízu. Migrácia bude doplňať riešenia v oblasti azylu a migrácie a bude silne podporovať rozvojovú politiku v krajinách povodu či tranzitu. už e, sa teda v iných oblastiach venujeme pôvodom, pôvodným príčinám e, migrácie, vysídlenia a teraz musíme zájsť o krok ďalej, vytvoriť a implementovať tento nový núdzový trastový fond. Jeho pomocou e, sa komisia chce venovať primárnym príčinám neregulárnej migrácie a vysi presídlovaniu v Afrike aj e, proti extrémizmu, radikalizácii a ich primárnym príčinám chceme e, bojovať pomocou tohto fondu. A chceli by sme teda pomôcť, e, teda podporovať všetky aspekty stability a zlepšovať manažment migrácie. To sa týka riešeniu dôvodov, prečo sú niektoré regióny nestabilné, prečo sú ľudia nútení opúšťať svoje domy, prečo sa snažia neregulárne migrovať, aby eh, hľadali lepší život inde. Tiež sa snažíme eh, spolupracovať s inými partnerskými krajinami, aby sme podporovali rovnosť príležitostí, bezpečnosť a rozvoj v programoch, ktoré budú eh, financované týmto trastovým fondom. Peace. Tento fond sa bude predovšetkým venovať koherentnosti a doplnkovosti, pričom sme naplánovali kroky, v rámci Európskeho programu pre migráciu. Taktiež komisia schválila teda príslušný balíček 9. Eh, septembra. Toto nám umožní holistickým spôsobom sa zamerať na niektoré potreby, ktoré eh, vidíme ako veľmi urgentné, napríklad posilnenie posi, e, podpory pre ľudí, ktorí boli násilným vysťahovaní, taktiež e, umožniť návrat a e, opätovnú integráciu neregulárnych migrantov. Taktiež by sme v spolupráci s partnermi mali podporovať vzájomnosť, vo vzájomnú spoluprácu a vzájomné záujmy. Musíme bojovať proti pôvodným príčinám migrácie a konfliktov, teda v susediacich regiónoch, v Afrike, na základe teda e, bilaterálnych e, vzťahov a rozpočtov. Tento fond je dodatočným nástrojom, ktorý podporí najzraniteľnejšie krajiny a umožní nám lepšie využiť naše rozvojové nástroje a bojovať proti radikalizácii a extrémizmu. Bojovať teda proti týmto prvkom v partnerských krajinách, krajinách. Budeme mať tri e, teda intervaly, bude to pre Sahel, pre Africký roh a pre Sever Afriky. 23 krajín teda bude pokrytých týmto, e, týmito operáciami tohto trastového fondu. Tieto krajiny predstavujú širšie južné susedstvo Európskej únie. A tam máme tie hlavné migračné trasy. Taktiež sú to hlavné krajiny pôvodu, hlavné tranzitné krajiny. Patria medzi najzraniteľnejšie krajiny a predstavujú teda krajiny, v ktorých si myslíme, že naša finančná pomoc by mohla byť ešte účinnejšia, kde by sa nám mohlo podariť e, priniesť alebo spôsobiť e, lepší teda dopad a lepšie výsledky tohto trastového fondu. Čo sa týka zemepisného rozsahu, tak ten sa môže v budúcnosti meniť, pokiaľ to tak rozhodneme a krajiny, ktoré nespadajú po tento trastový fond, naďalej budú príjmať našu pomoc prostredníctvom regionálnych tematických programov tento trastový fond nie je nový finančný nástroj, je v podstate nástrojom implementácie a európsky príspevok k tomuto trastovnému fondu bude 1,8 miliardy eur. Tento trastový fond nemôže e, existovať, pokiaľ my budeme jediným darcom. Potrebujeme ďalších darcov, potrebujeme, aby niektoré členské štáty aj samostatne prispievali Predseda jasne vyzval členské štáty, aby prispeli do tohto trastového fondu. Niektoré členské štáty teda musia prispieť trochu viac. Zatiaľ Španielsko potvrdilo svoj záväzok, Francúzsko prejavilo záujem, a vieme, že ďalšie členské štáty taktiež prejavili záujem o to, že by sa pripojili tomu trastovému fondu a vieme, že môžeme dosiahnuť e, rozpočtu výške 2 miliardy e, eur na teda akcie v rámci tohto fondu, ktorý potom bude riešiť núdzové situácie. V rámci európskeho rozpočtu 1,4 miliardy eur bude pochádzať z Európskeho rozvojového fondu, väčšina tu je teda rezerva EDF a vo všeobecnosti budeme teda sa snažiť vyhradiť rezervu EDF pre tento fond. 125 miliónov príde z nástroja pre rozvojovú spoluprácu 200 miliónov eur z Európskeho e, partnerského alebo e, susedského programu. Ďalej tam máme e, nástroj na potravinovú pomoc a prevenciu katastrof. A čo sa týka právo dohľadu Európskeho parlamentu, tak Rozhodnutia o financovaní budú musieť byť prijaté v súlade s bežným postupom a pokiaľ je to teda nutné, tak ten proces musí zahrať formálne konzultácie. A EÚ, členské štáty a ďalší potenciálni darcovia sa dohodnú na, poten- na celkovej stratégii a taktiež príjmeme len darcov, ktorí e, prispeli takým tým minimálnym e, príspevkom. Potom rozpočne rozhodneme to, ako sa to bude prerozdeľovať. Musíme podporovať potravinovú bezpečnosť, poskytovanie základných služieb pre miestne obyvateľstvo a predovšetkým pre tých najzraniteľnejších, pre utečencov a presídlených Taktiež chceme podporovať zdravotný e, systém, zdravotnícky systém, e, vzdelávanie, e, vytvárať nové pracovné príležitosti. Taktiež tohto fondu chceme podporovať kapacity, kapacity krajín pôvodu a chceme zamedziť neregulárnemu e, pristahovalectvu a pašovaniu ľudských bytostí tento trastový fond taktiež bude financovať opatrenia e, na e, boj proti rôznym konfliktom, na presadzovanie právneho štátu, boja proti extrémizmu a radikalizácii. Rád by som vám dal pár príkladov. Po všeobecnosti môžeme generovať napríklad zamestnanosť Eritreji tým, že tam vytvoríme pracovné miesta pre asi e, 20 tisíc mladých ľudí, ktorí skončia vojenskú službu budúci rok, alebo tak dúfame. A títo mladí ľudia dostanú takéto takúto príležitosť a týmto chceme bojovať proti radikalizácii v citlivých oblastiach, ako napríklad v oblasti Čadského jazera alebo v Africkom rohu. A takto podstate vytvoríme sociohospodárske príležitosti aj v iných oblastiach, napríklad v Kenii. Tým taktiež budeme bojovať proti radikalizácii. Musíme dbať e, aj na úlohu žien v tomto procese. Taktiež máme v agadérskom regióne miestne programy e, v spolupráci s nigerijskými úradmi. Taktiež takto môžeme zabrániť neregulárnej migrácii, podporiť stabilitu a taktiež budeme podporovať alternatívy k neregulárnej migrácii pre tých, ktorí by chceli e, migrovať. Taktiež chceme e, pomôcť aj domorodému obyvateľstvu. Čo sa týka tohto trastového fondu, aké má výhody oproti bežným e, overeným osvedčeným metodám? E, má teda niekoľko výhod v porovne s tými tradičnými nástrojmi, prináša veľkú pridanú hodnotu Európskej únie a členským štátom, poskytuje skutočne možnosť flexibilne okamžite dosiahnuť výsledky a zmeniť e, e prekernú situáciu a taktiež e, presným spôsobom sa môžeme zamerať na, teda na miesta, kde je to treba. Je, my, naše skúsenosti boli veľmi pozitívne, čo sa týka teda rýchlosti operácie. Taktiež sa nám tým umožní združiť finančné e, zdroje z rôznych e, fondov v rámci jedného nástroja a pritom máme k dispozícii strategický rámec, môžeme konať koordinovaným spôsobom No a potom tým pádom sme koherentnejší, dochádza tam k takej fragmentácii a zaručí sa tým lepší systém združovania kapacít a finančných prostriedkov. Taktiež je to pre EÚ dobrá platforma, ktorá je politicky viditeľnejšia a kde e, k tranzitné krajiny a krajiny pôvodu môžu sa lepšie e, vyjadriť. A E, v rámci EÚ aj za hranicami ukazuje, že sme schopní vyvinúť kolektívnu, solídnu reakciu na súčasnú situáciu. V priebehu EÚ e afrického samitu vo Valete e, v novembri budeme teda rozprávať o tomto fonde, tam ho predstavíme, no a v budúcnosti budeme naďalej vysť dialog s partnerskými africkými krajinami, aby tieto krajiny naďalej sa chovali stále zodpovednejšie, čo sa týka niektorých stratégií v regióne. Tento nový nástroj, od neho čakáme skutočne eh, dobré výsledky a ja počítame s vašou podporou. Očakávam teraz eh, vaše, eh, a potom aj vaše reakcie na tento inovatívny návrh. Ďakujeme, pán komisár, už máme veľa času. Takže Pán Guerrero sa on teda toto bude pracovať ďalej. Takže mám tu zoznam. Je to pán Styr, potom pán Líc a ďalším. Nemáme veľa času, takže prosím stručne. Ďakujem za slovo, takže naozaj len stručne, jedno vyjadrenie, jedna otázka. Ešte stále si myslím, že pokiaľ chcete byť úspešní tak je treba riešiť e, tie hlavné príčiny problémov a to je predovšetkým boj proti korupcii. Vo vašich úvodných slovách ste o tom hovorili nedostatočne, takže prosím, vyjadrite sa k tomuto bližšie. Otázka. Minulý týždeň tu bola Federica Mogherini, hovorila o tomto trastovom fonde pre Afriku, taktiež o trastovom fonde pre Sýriu. No a čo týka Sýrie, tak tam členskí štáty na tom nezareagovali dobre, takže čo by sme mali robiť ináč? Tak aby sme sa vyšli, vyhli ďalším stiažnostiam. Ďalej, áno, Lic. Ďakujem za váš prístup. Chcem zopakovať to, čo povedal pán Stie. Chceli by sme, aby Európsky parlament vyvinul dostatočný tlak, aby tieto trastové fondy teda boli naplnené. O tom už teraz sa rozhodovalo. No nemecká vláda taktiež sa zaviazala podporovať tento nový fond. A myslím si, že okrem tých členských štátov, ktoré ste spomínali, tak sa k tomu pripoja ešte, ďalšie. Ďakujem za tento váš prejav. Je to začiatok v podstate nového veku financovania. Ďakujem, pán Görenc. Už sa tá kritika vyslovila, alebo ja som ju vyslovil v minulom vystúpení. Zdroje, ak som to dobre pochopil, ten Trust Fund by, by získaval tieto fondy, ktoré už sú pri, priradené ak to zoberiete z rozvojovej agendy, už sú to peniaze vyhradené na rozvoj Pýtame sa teda členských krajín a komisie, aby zmobilizovali fondy, ktoré už existujú. Nie sú to nové peniaze. To si treba zapamätať. Po druhé, hovorili ste o komplexe potrieb. To je, je, je značný. Keď sa pozrieme na to, že ide často o krajiny, ktoré trpia e, zlým správaním a tu sú potrebné obrovské, obrovské prostriedky. No, želám, vám, želám vám veľa šťastia, pokiaľ ide o rýchlosť. To sa nepodarí určite zo dňa na deň. Otázka zostáva, v akej forme, ak chcete byť čo najrýchlejší, než bežným postupom, ktorú formu budete privilegovať. Rozpočtovú pomoc, to je určite najrýchlejšia pomoc, ale celok tých krajín, ktoré veľmi často sú zle spravované, tí budúci príjemcovia, kom, koľko z nich už má rozpočtovú pomoc? Ak to není rozpo, e, pomoc rozpočtová, ako to bude fungovať? Mám teda množstvo otázok, ktoré by som vám v tejto veci položil. Je dobré mať holistický strategický prístup pre tento región, je to nevyhodné, ale neviem, ako by sme mohli veľmi rýchle zlepšiť tú situáciu. To, čo želáme te- teraz, aby sme e, tiež ob- obvinili ten celý súbor neúspechov z minulosti. Posledná poznámka. Bolo by dobre. E- na, na tomto fonde sa zúčastňovali iní, iní prispievateľia než Európa. aby takisto tiež sa e, zhostili svojej zodpovednosti. Ďakujem. Takže gratulujem pánu komisárovi za vaše neochovejné odhodlanie, že vy medzi 2 miliardy eur pre týchto ľudí chcem vám len pripomenúť, že pán Pibalks, váš predchodca, a ešte Eva Žoli v tomto výbore vypracovali skvelú správu, ktorá dokazuje, že 800 miliard, nie 2 miliardy, 800 miliard nelegálnych, z nelegálnych peňazí putuje z Afriky do EÚ a e, taktiež na iné miesta, a to každý rok. Tak, aby to bolo celé Takže je zvláštne, že my sa tu dohadujeme o dvoch miliardách, keď 800 miliárd eur, ktoré by mohli byť využívané na rozvoj Afriky a Ázie, tie odtiaľ odchádzajú a nie sú využívané ako kapitál na rozvoj týchto e, krajín. Takže čo s tým urobíme? Po druhé, Sýria a títo súčasní utečenci, tí sú obklopení najbohatšími krajinami na svete. Máme tam Saudskú Arabiu, Spojené Arabské Emiráty, Katar, ktoré majú obrovské prostriedky. Čo ste povedali im, či sa nechcú postarať o svojich bratov vo viere? Ďakujeme, Lola Sanchez. Prepačte, Heidi, najprv Lola a potom vy. Ďakujem. Chcela som sa opýtať pána komisára na jednu vec, ktorú som sa dnes dozvedel. Je síce, že maďarský parlament s teda väčšinovou účasťou kresťansko-demokratickej strany, ktorú vedie pán Orbán, odsúhlasili to, že pošlú ozbrojenú armádu na svoju hranicu, aby tam teda rozpútali Eh, prostredníctvom rôznych eh, gumových projektilov a z rôzneho plynu, dymovníc, v podstate humanitárnu krízu. Takže čo k tomu poviete? Mňa by zaujímalo, či Európska komisia proti tomu niečo urobí, alebo či si každý členský štát zavede také opatrenia, aké sa mu budú páčiť, vrátane porušovania ľudských práv. Pretože to sa tam stane, bohužiaľ, tieto, tento fond je v poriadku, ale myslíme si, že to je len prepracované v podstate e, to, čo už sme mali, no a nerešpektujú sa ľudské práva. Teraz e, Chorvátsko dáva utečencov do e, vojenských táborov a ja sa bávam, že by sa to mohlo zmeniť na koncentračné tábory. Ďalej, takže Heidi. Ďakujem je dôležité, aby parlament mal možnosť dohľadu, pretože zo, skú- zo skúsenosti viem, že tieto ad hoc fondy niekedy vyzerajú tak, že je veľmi ľahké obísť medzinárodné štandardy z rozvojovej spolupráce. Musíme zaručiť, že sa to nestane. Videli sme taktiež v niektorých členských štátoch, že niekedy vlády sú entuziastické a chcú využiť tieto peniaze na tzv. bezpečnostné opatrenia a vidíme, že táto téma migrácie je naozaj veľmi vďačná na tieto účely. Takže toto ma zaujímalo. Máme to tiež princíp demokratickej zodpovednosti, ktorý je dôležitý. Prečo sú tam také eh, vysoké správne náklady? Veď e, tento trastový fond by v podstate obnášal 5 takýchto nákladov. To nie je príliš vysoko. Takže ako chcete zaručiť, že sa to bude doplňovať s európskou politikou susedstva a s ďalšími politikami, ktoré už pestujeme. Takže áno, znie to dobre, že prostredstvom trastového fondu EÚ bude posielať takéto peniaze, ale ešte nie som úplne presvedčená, či to povedie k nejakým výsledkom. Ďakujem, Eli Schlein. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár. Zdá sa mi to byť eh, veľmi dôležitá iniciatíva, iniciatíva tohto fondu, aj keď eh, nie sú jasné ešte všetky eh, aspekty jeho fungovania. Mám eh, pár otázok. Je tam systém kontrolovania a monitorovania implementácie a riadenia tohto fondu, aby sa zabezpečilo presne eh, to, čo sa už spomenulo, transparentnosť aby teda sa zabezpečilo, že tieto peniaze putujú tam, eh, kde sú potrebné kontrola pridelovania jednotlivým projektom. Jeden z nejasných aspektov sa mi zdá byť ten, e, e, či tieto prostriedky pôjdu tým 23 vládám alebo medzinárodným organizáciám, ktoré sa zaoberajú e, spoluprácou napríklad s občianskou spoločnosťou. Nemali by sme sa teda sústrediť iba na riadenie hraníc a kontrolu migrácie. Chcela by som sa teda dozvedieť, ako povedala kolegyňa Hautala, či parlament tiež bude mať možnosť kontrolovať, ktorým smerom idú tieto prostriedky, aby sme e, teda, aby sa teraz zabezpečili iba e, tomu, že títo ľudia nebudú môcť újsť, alebo ako sa bude tak postupovať. Ďakujem pekne. Mr. Varinen and then Javier Nard. Pán Varinen a potom Javier Nard. Pani predsednička, takže moja otázka súvisí s e, druhou otázkou pána Bevu. Od roku 2009 sme pracovali na právnej na, na spolupráci s USA v oblasti rozvoja pomoci. Máme transatlantické partnerstvo v oblasti udržateľného rozvoja. A rád by som sa opýtal, pán komisár, ako vyzerá naša spolupráca s USA vzhľadom na boj proti príčinám migrácie v Afrike, na Blízkom východe, oni by mali byť pripravení podporiť naše aktivity v tomto regióne, taktiež podporiť existenciu tečenských táborov, tak aby sme mohli zlepšiť kvalitu života v týchto táboroch, tak aby ľudia odtiaľ nemigrovali do Európy. Nesmieme zabúdať, že problém migrácie bol spôsobený hlavne využívaním, poviem to tak, vojenskej síly zo strany USA. Takže oni teraz majú zodpovednosť a musia nám pomôcť pri boji proti migrácii. Ďakujem, pán Nart. Ešte raz chcem pogratulovať pánu Mimicovi za tú skvelú správu, ktorá sa venuje pár veľmi dôležitým bodom. A Čadské jazero, teda, tam je treba povedať, že to je obrovský potenciálny problém do budúcnosti. A teraz je to v podstate najlepšie miesto, kde nájdete nielen Boko Haram, ale islamistov z regiónu. Je to eh, v podstate Čad, Kamerón a Nigéria. A tá situácia tam je absolútne teda zvláštna. Tá budúcnosť si myslím, že bude veľmi zaujímavá. Bude tam vidieť obrovský problém e, na oblasti Českého jazera. Po druhé, čo sa týka operácie Agares, to je dôležitá, ale je tam jeden obrovský problém. Hlavná trasa, všetky, všetky obchodovania s obľudskými bytostiami a zbraniami a drogami sa volá Algazar a je to cez Čad. A o tom sa vo vašej správe vôbec nehovorí. A pokiaľ poznáte trasu Rútoro alebo Toro alebo Faja Unianga a tak ďalej, tá, potom ďalej sa to ťahá až k Líbii. Pokiaľ to poznáte, tak viete, o čom hovorím. Ale o tom tam sa nikto neodváži, pretože je to tam bezpečné. Do Nigeru tam sa ľudia vydajú a povedia, že je to tam najnebezpečnejšie, ale nie. Je to od Džameny až po Južnú Líbiu. To je tá najnebezpečnejšia trasa. A tam to je koridor pre teroristov a pre dodávky zbrania drog. Tam je to treba riešiť. Po tretie, je to jedna vec, ktorú osobne e, poznám. E, funkcia školiacich e, vojakov v Afrike je veľmi dôležitá, avšak máme tam funkciu EUTM v Mali, ktorá je absolútnym zlyhaním, pretože tieto jednotky v podstate absolútne zlyhali. Keď sa dostanú do konfliktu, tak e, tretina v podstate absolútne zmizne. A oni boli, napríklad ich školili, ako prekročiť rieku, ale kde máte v pušti rieku? Tam žiadna nie je. No a pokiaľ nebudete pestovať politiku vyháňania ľudí z regiónu, tak potom nebude, ani, eh, nebude musieť byť ani imigračná politika, politika. Ale sú ľudia, ktorí svojich vlastných občanov, ani, alebo sú štáty, ktoré neberú naspäť svojich vlastných občanov. Ďakujem, pán komisár. Kolegovia, treba byť veľmi opatrný, premýšľať o týchto fondoch, ako možno monitorovať, dostatočne kontrolovať rozpočet E, teraz ale máte vy slovo, pán komisár. Ďakujem za vaše vstupy a komentáre e, k tomuto fondu. Je pravda, že sme vo veľmi e, počiatočnom a skorom štádiu tohto trastového fondu. Preto som vás len chcel informovať, diskutovať s vami tu vo výbore DV, dokonca aj v tomto skorom štádiu práve preto, že je to skore štádium, aby sme e, prebrali základné črty tohto fondu. E, to, čo je za jeho vytvorením. A tiež hlavné výzvy a otázky, ktoré treba v procese toho fondu zohľadniť. Riadiaca rada hneď po vytvorení e, fondu v Valete rozhodnú o strategickom dokumente, ktorý bude musieť zohľadniť vaše e, obavy, vaše pohľady. Toto sa týka takisto ďalších aspektov Ide o predchádzanie korupcii, zlepšenie, zlepšenie monitoringu a kontroly. Toto je určite priestor, kde všetky existujúce finančné e, usmernenia treba rešpektovať. A toto je ten fakt, e, že nemôžeme ho prehliadať v fungovaní e, Tých 5% transakčná, e, transakčná na hranica pre implementáciu projektov nie je to špecifické pre tento fond, je to i v ďalších e, e, operáciách. Takisto to platí i pre delegovanú implementáciu, kde agentúry členských krajín implementujú projekty EÚ majú rovnaké transakčné náklady 5%, a teda tú istú hranicu. Môžeme diskutovať, či by to malo byť tu iné, než v ďalších európskych rozvojových projektoch, ale toto rozhodne je realita momentálne. Samozrejme, mám vlastné otázniky eh, k tomu, či naozaj eh, tu vystačíme s 1,8 miliardami eur, toto však je e, tá, tá, to financovanie, ktoré sa nám podarilo spojiť. Nemôžeme e, e, tlačiť nové, nové prostriedky, nové peniaze. Nemáme tu nové rozpočtové linky v terajšom rozpočte. Takže toto bol maximum, ktoré sme mohli získať. z, tej, z, tej, z toho oddielu 4 e, alebo teda z intervencií vonkajšej služby. Určite by sme mali zostať v kontakte ne? a vyvíjať dodatočný tlak nielen s členskými krajinami, aby prispievali do fondu. Mali by sme sa tiež a, byť e, e, v kontakte s ďalšími potenciálnymi e, účastníkmi. s Japonskom, Spojenými štátmi. E, neviem predpokladať ešte výsledok týchto medzinárodných aktivít. Toto však rozhodne e, plánujeme. Zapájanie ďalších zdrojov to je veľmi dôležité, dôležitý prvok e, získavania prostriedkov na e, vnútorné reakcie na migračné krízy. V každom prípade však e, sa môžeme nezhodnúť na číslach 800 miliárd eur pre Afriku alebo 50 až 60 biliónov, ako to tvrdí, miliárd, ako to tvrdí Africká únia. A to ale nezmena, nezmení celú potrebu zapájať sa do v našej rozvojovej reakcii na migráciu, pokiaľ ide o migračné tlaky, zapájať sa tiež do e, domácich potenciálnych zdrojov takisto. Takže e, v tomto štádiu sme teda, teda si e, veľmi dobre zapísali, zapamätali vaše obavy, vaše pohľady. Budeme tu mať strategické materiály, stratégie intervencií cez tento trastový fond. Všetky tieto vklady, konkrétne operácie, ktoré, ktoré Eh, budú teda spojaznené, dúfam, do konca roka. Ešte snad jedno slovo, pán Stýr, ešte na vyjasnenie boli komentári k tým vojenským táborom v Chorvátsku. Ma prekvapili, tak si to len prvým. Väčšinou eh, som veľmi kritický k socialistickej vláde v Chorvátsku. Nie je to však vojenský tábor, takže to je utečenský tábor, Červený eh, kríž, niekedy e, pri záplavách armáda je zapojená. To som chcel len vyjasniť e, túto záležitosť. To je vyjasnenie pre Lolu. <clears throat> Pokiaľ ide o Chorvátsko, je to veľmi zložité, prečo tento týždeň máme aj súrny e, summit. Ďakujeme ešte raz kolegovia a hneď prejdeme k bodu 10 veľmi rýchle, lebo zajtra budeme hlasovať k akčnému plánu To otázka Rade a komisie. Ja som, ja som zodpovedná za túto otázku. Mali sme tu 62 pozmeňujúcich návrhov. Väčšina z nich je pre mňa priateľných. Keď neskôr uvidíte e, tie hlasovacie zoznamy, e, množstvo úvodných ustanovení e, Eh, nie, že by som s nimi nesúhlasila, ale pýtam sa, čo pridajú, čo je ich pridaná hodnota eh, k textu. Ak chceme vyslať jasné posolstvo komisii a rade eh, o rodovom akčnom pláne, podľa mňa je to príliš neužitočné, preťažené. Vlastne chceme sa skôr sústrediť, čo je povedané vlastne v texte samotných odsekov, nie v úvodných ustanoveniach. Možno, že môžeme ešte uvažovať, kolegovia, ako budeme písať naše, naše návrhy uznesení. Takže máme tu zo pár kompromisov. Tieňovým chcem za, poďakovať za súhlas s kompromismi. Dúfam, že z, sa dokážeme zamerať na to, o čo tu ide. Či e, to bude plné oznámenie komisie, to je tá otázka. Alebo či sa to z, z sa to vypracuje len na e, pracovný, e, sa to zdegraduje len na pracovný dokument. Dúfam, že hlasovanie dopadne e, výrazne, aby hlasovali všetky skupiny intenzívne. Ak sme to myslíme vážne, potrebujeme naozaj oznámenie. Ak sa pozriete na na letný výsledok. Nebolo to veľmi, veľmi, veľmi seriózne. Nebrali to vážne šéfové delegácii. Bolo tam množstvo otázok, ktoré, boli treba, ktoré bolo treba vyriešiť. Dúfam, že zajtra, zajtra bude akosi, akýsi začiatok toho akčného plánu. Nemáme vlastne ešte tento rodový plán. Nemáme veľa času. Pani Hautala chce hovoriť, ale máme tu ešte rečníka z Komisie k humanitárnej pomoci. Áno, toto uznesenie by malo byť rozhodujúce pri podpore vlastných, vlastnej implementácie veľkých tematických tém a záväzkov, ktoré má EÚ v rodovej oblasti, ale nemožno ich od, odmietnúť ako celok. Možno, možno, že si sami môžeme vidieť, že sme túto diskusiu nerealizovali na začiatku o, o povahe tohto uznesenia. Chcem však spomenúť dva body. Myslím si, že je tu veľký dopyt zo strany občanskej spoločnosti a členských krajín aby komisia toto nerobila akoby ľavou rukou a že by tu malo byť oznámenie parlamentu a rade. Takže si myslím, že bolo by veľmi dôležité a chápem, že my rozumieme tejto požiadavke, boli tu zaujímavé názory, prečo komisia tak nečiní. Hovorí sa o obrovskom administratívnom zaťažení, ale bolo by veľmi nesprávne, ak by implemento, implementovanie rodových závislostí, er, e, záväzkov, keby sa toto e, nazývalo byrokraciou. Je to veľmi e, citlivá otázka sexuálnych a reproduktívnych práv a zdravia. Musím povedať, že keďže je tu, je tu vytvorená formulácia z parlamentu z viacerých uznesení z pléna, nemyslím si, že by sme mali sa snažiť prehlenanie bojovať o kompromis. Ten najnovší, ktorý som dostala pred pár hodinami, navrhneme hlasovanie počastia, vymazanie slov, ktoré hovoria o sexuálnych a reproduktívnych e, právach a zdraví, tak ako dohodnuté v programe akcií na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoje a platformy pre akcie, pretože to oslavuje obs- ob- posolstvo Musí tu byť silné posolstvo z Európskeho parlamentu, ako aj z rady, ktoré tu už zaznelo. To je len opatrná analýza textu, ktorý bol predložený. Myslím si, že by sme mali e, hlasovať o tých slovách. Je to veľmi zložité, Heidi sme tu boli dvakrát e, na stretnutí skupina, teraz je to čosi nové. Navrhujem, aby sme diskutovali po výbore, pretože je, týka sa to kompromisov, Takže potrebujeme naozaj, musíme to diskutovať mimo. Minulý týždeň sme dostali tú správu niečo, na čom sa už dvakrát sme sa dohodli. Môžeme to tu uzavrieť. Ešte snáď ďalšie témy politické eh, k rodovému akčnému plánu. V poriadku. Enrique, bohužiaľ me, me, meškame v tejto veľmi dôležitej téme. Mali sme tu veľa bodov. Teraz bod e, 11. Príprava na Svetový humanitárny summit výzvy a príležitosti humanitárnej pomoci. Príprava tohto summitu. Komisia publikovala materiál, prípravu na tento summit a my teraz e, pripravujeme vlastnú správu e, na prípravu tohoto samitu a máme tu dnes a to ma veľmi teší. E, kolegyňu zodpovednú z DG Eco za tieto stratégie Budeme na tom pracovať. Nie je to naposledy, čo diskutujeme Pani Florika, tešíme sa na, vaše, naš, na vašu prezentáciu návrhu komisie. Mohli by ste nám možno vysvetliť, prečo táto konferencia je veľmi dôležitá, čo sa zmení v porovnaní, e, čo sa musí zmeniť v humanitárnej pomoci, aké máme problémy, čo treba zmeniť. Myslím si, že to sa neustále kolegovia pýtajú. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Budem veľmi strečná stručná, pretože e, meškáme. Budem sa držať tých podstatných bodov. Táto brožúrka, pokiaľ viem, vám bola všetkým do schránok distribuovaná. To vám ukazuje trošku, ako vyzerá ten náš návrh sa, plus všetko je samozrejme online. Z, na úvod snať e, poviem, asi vidíte na vizualizácii moje priesvitky, je to celkom zjavné, prečo potrebujeme zmenu keď sa pozrieme na teraz, terajšiu utečenskú krízu, vidíme, že tento systém nezvláda novú realitu. Vedeli sme to pri ebole nielen teraz, i pri ďalších ľuďmi i prírodou spôsobených e, katastrofách. Kým prejdem cez tie body, chcem povedať, že ma teší vás záujem, pretože spoločne musíme predložiť silný postoj ako Európska únia, keďže sme jeden z najväčších donorov, vždy sa snažíme spoločne um, hovoriť, že my sme tým referenčným darcom, musíme uh, diskutovať sami, ale musíme tiež uh, uh, nechať počuť náš hlas, musíme tiež uh, sa držať našej zodpovednosti, aby sme zabezpečili, že keď sa pozrieme na tieto priesvitky a bohužiaľ závažnosť, e, ako vidíme, sa zvyšuje. Máme tu takmer 60 miliónov ľudí, ktorí sú presídlení so všetkým utrpením, ktoré s tým súvisí. V televízie pochopíte, čo to znamená. Čoraz menej prostriedkov na čoraz vyššiu mieru krízovosti. Sú tu ale určite medzery v systéme, ktorý, systéme, ktorý potom nezvláda Hovorili ste o e, cieľoch trvalej e, udržateľnosti. Máme tu ďalšiu správu z e, generálneho tajomníka OSN, kde ide o mierotvorné operácie. Keď sa na ne pozrieme, na klimatické zmeny, tak určite pochopíte, že systém v svojich zložkách i súhrne si vyžaduje iný prístup. Sme v v prostredí, ktoré sa stále mení a tu máme zodpovednosť konať. Veľmi ma teší, že budete mať vlastnú správu z vlastnej iniciatívy a dúfam, že e, budeme silnejší takto na celosvetovej scéne. Keď sa pozrieme na priesvitky, tak musíme sa snažiť veci, veci zjednodušiť. Tie premostujúce témy sú vytváranie nových partnerstiev. Nie sme už sami nie, je to len, nie sme to len my, ktorí sme do normy, je tu množstvo aktérov, všetci musia zohrávať svoju úlohu pri poskytovaní e, humanitárnej pomoci, zabezpečujúc, že zachraňujeme životy, nejde nám o rozvoj, ne, ne, neriešime e, príči, prí, e, príčiny korene, sme niekde v uprostred, zapadá to do ďalších prístupov, ktoré chýbajú, nenahradzame tu politické e, nečinnosti, ale v tej úlohy, v ktorej sme, zmierňujeme e, dopady, e, snažíme sa to robiť čo najefektívnejšie, ale v partnerstve to bola to, čo náš komisár sa snažil presadiť. Pre nás sú dôležité dve priority. Jednoduché, to znamená princíp humanitárnej akcie a zabezpečujúc efektívnosť. Znie je to veľmi jednoducho, ale nie je to tak. S týmto máme problémy. Toto však je e, to, čo zachytávame. Máme tu tri priority v rámci prvej veľkej e, priority. Veľmi krátko o nich pohovorím, o tých základoch a potom e, vo výmene názorov budeme môcť prejsť do podrobností. Prečo je potrebné len opakovane potvrdzovať naše hodnoty, potvrdzovať na novo, že máme principiálne kroky. Preto je dôležité pripomínať, že je tu dôležitá e, dôstojnosť, solidarita, ľudská dôstojnosť s tými humanitárnymi princípmi, pretože sú každodenne nerešpektované e, v našich krokoch, v spôsoboch, e, akým sa E, pristupuje k utečencom alebo všetkým iným zraniteľným skupinám. To treba pomenovávať nie len z našej strany, ale i ďalší aktéry by to mali pochopiť, že ide o spoločný súbor hodnot, ktorý e, môže pomôcť inak poskytovať humanitárnu pomoc. Treba, treba potvrdiť tie e, principiálne hodnoty. A teraz, keď sa pozriete na druhú priesvitku, tak tu je vidieť, prečo je také dôležité mať principiálny prístup, vždy rovnaké prístupy, môžete povedať zo strany komisie a dúfajme aj z vašej. No už preto, pretože princípy e, zabezpečujú e, e prístup, prístup v teréne a práve prostredníctvom principiálneho e, prístupu môžeme zachovať prístup ak nebudeme e, sa držať princípov, nebudeme vieryhodní ľudia povedať, prečo prečo, prečo vôbec prichádzate, ste takí ako ostatní, musíme vysvetľovať a, a poskytnúť tú operatívnu e, logiku. Dôležité je, aby sme naozaj e, spolupracovali so všetkými stranami a treba tiež zabezpečiť, že tie e, hostujúce vlády m, takisto začnú konať, aby vytvorili ten správny e, politický aj právny rámec, čo nie je samozrejme. Ale musíme tiež e, zabezpečiť, že naše e, kroky ako darcov sa tiež riadia týmto princípom. A keď hovorím o prístupe, tiež musíte mať kvalifikovaný personál, nie iba tým, že robíte dobro, e, máte sa do prístup, treba určité štandardy ochrany e, a bezpečnosti pre e, vlastných ľudí zabezpečovať. A teraz by som už prešla k poslednému prvku, pokiaľ ide o tie princípy a hodnoty. Takže ochrana je v centre našej pozornosti. Prečo? Pretože V, v lete sme e, si pripomenuli alarmujúci trend, že je čoraz e, e, viac zavraždených alebo unesených humanitárnych pracovníkov. To znamená teda ochranu nielen tých, ktorí sú teda humanitárnymi pracovníkmi poskytovať ochranu eh, zo strany teda humanitárnych pracovníkov, ale samotní humanitárni eh, pracovníci musia byť chránení. Eh, často pracujú v konfliktných oblastiach a keď hovoríme o regionalizovaných zamrazených konfliktoch, práve otázka prístupu je dôležitá, ale aj ochrany. Je tu prepojenie na ľudské práva, aj keď teda vychádzame z potrieb a e, teda nie e, z e, práv, ale sú tu prepojenia, ktoré treba zohľadniť. Treba systematickejšie integrovať ochran do všetkých našich reakcií, všetkých partnerov a aktérov. Toto je pravdepodobne kľúčové posolstvo Toto sú pravdepodobne dosť politické e, posolstva, vízie, ale keď prídete druhej polovici nášho návrhu, e, stane sa to už oveľa operatívnejším a zabera sa to e, už konkrétnymi návrhmi a je to v oblasti teda efektívnosti. My sme všetci súčasťou tohto systému. Ide o to, aby sme teda boli efektívnejší Máme závažný problém, obzvlášť e, keď sa potreby zvyšujú a financovanie, e, e, financovanie je menej, financií je menej. Je potrebné, aby sme si v nejakej forme sa snažili zachytiť to, čo vychádza von, to, čo k nám prichádza, Ľudia nám slubujú e, financie, ale vieme, či tie peniaze naozaj dorazili a kedy, kam, komu, kde sa, sú medzery v financovaní. To je niečo, čo nám e, zatiaľ úplne e, chýba. Nemáme tu takýto prehľad. Máme tu agentúry, mimovládne organizácie, ktoré sa na svojom pretekajú o financie, ale nemáme dostatočnú transparentnosť a zodpovednosť ako donory si uvedomujeme, že by sme mali zjednodušiť napríklad e, požiadavky poskytovania e, správ, ale nie je to otázka viac peniazí, nebudem mať viac peniaz, je to otázka efektívnosti a tiež e, to, aby sme zistili, kam tie peniaze tečú. A keď hovoríme o všetkých aktéroch, tak myslíme aj na tých, ktorí nejdu cez systém OSN, cez klasický systém Dôležité e, toky sú zo strany e, diaspory, tie sú naozaj dôležité aj pre rozvoj. Toto všetko musíme nejakým spôsobom zachytiť. E, nemusí to sa diať nutne vo vnútri OSN, ale to už je tá širšia otázka. Môžete to nazvať ako chcete, ide o to, aby sa vytvorila nejaká platforma, ktorá by toto zachytávala a bola by to aj práca pre humanitárnych koordinátorov v jednotlivých oblastiach. A prepojená s tým je ďalšia priorita v oblasti zvyšovania efektivity partnerstvo s mierny, miestnymi a regionálnymi partnermi. Často to e, nazývame subsidiarita a solidarita Subsidiarita to je veľmi e, blízke k tomu, čo tu máme v Európe. V princípe ide o miestne, národné alebo e, regionálne e, úrovne, ktoré ktoré sa musia zaktivovať najskôr. Hmm, to znie dobre, ale treba aj zabezpečiť, že tie miestne schopnosti sú naozaj vytvorené. Často tu máme systém, kedy sa iba hovorí o vytváraní miestných e, zdrojov, miestných kapacít, nie sú považovaní za implementujúcich aktérov ako takých, e, takže treba sa zabrať tým, ako to chceme financovať, ako to chceme vytvoriť, takúto schopnosť. To je niečo, čím by sme sa mali zaoberať, pretože e, čím lepšie do tohto investujete, do schopnosti reagovať miestnych alebo národných aktérov, tým menej eh, eh, personálu zvonka treba prichádzať, o to menej materiálu eh, sa musí presunúť do týchto krajín, pokiaľ teraz samozrejme nie je to potrebné a solidarita tu vstupuje do hry. Dôležitá je aj analýza rizik. Musíte vedieť, kam máte investovať, do akého typu reakcií a odoziev a tu tiež máme určité pomerne konkrétne návrhy, ktoré e, pretečú potom do pracovného dokumentu e, e, zamestnancov. Takéto niečo určite potrebujeme. Máme tu napríklad dobrovoľný mechanizmus, rôzne markery, indikátory kvality, toto všetko je tiež súčasťou zabezpečovania lepšej efektivity. E, ďalšia e, súčasť je dostatočné e, financovanie. Áno, uvedomujeme si, že si ho budeme musieť poskytnúť, ale myslím, že je to aj o tom, že keď sa pozriete na jednotlivé modality, ako e, riešenia cashpay, e, riešenia, e, za ktoré sa veľmi prihovára váš výbor. Môžete sa naozaj zaobrať rôznym spôsobom toho, ako realizujete výstupy. A to súvisí aj s väčšou zodpovednosťou. Keď sa pozrieme na krízu utečenectva, deje sa to zvlášť v mestských oblastiach, ľudia, ktorí pochádzajú z E, zo stredných e, vrstiev, tí potrebujú riešenia, ktoré vychádzajú teda z e, financí, aby mohli si pokryť to, čo považujú za základné potreby. Tam nepotrebujete potravinovú pomoc potom je tam aj e, e, panel na vysokej úrovni pre e, riešenia financovania. Kristina Georgieva sa týmto zaoberá v rámci neho, takže my to pravdepodobne doplňame, ale nepredbiehame to, čo bude jeho výstupom. Dôležité pre váš výbor tým bude aj otázka lepšieho prepojenia s jednotlivými eh, rozvojmi aktérmi. Nemali by sme tu mať eh, systém, ktorý sa má održiavať. Eh, chceme zabezpečiť, aby humanitárni aktéry mohli čo najrychlejšie vystúpiť. Keď sa pozrieme na situácie, ktoré pretrvávajú v čase, alebo keď e, teda pomoc prichádza neskoro, musíme tu mať e, prístup e, ako EU, kde by sme vlastne boli dobrým príkladom. Máme spoločné hodnotenie, spoločné programovanie, skorý vstup a výstup. Vieme, že určité situácie môžu zamrznúť, takže nemôžeme čakať až e, kým teda dáme tomu nadpis, to je e, zamestná situácia, musíme investovať do e, podpory možností žien do vzdelávania veľa skôr. A aj v humanitárnej pomoci, aj v rozvoje pomoci sa musíme zaoberať otázkami ako napríklad, či nejaké financovanie, ktoré je viacočné, už nie je realizovateľné, Eh, že sa treba prispôsobiť. A takisto, ak každý rok sa dostaneme do tej istej situácie, eh, skutočnosť, eh, že sme viacroční, tiež sa treba nejako prispôsobiť a zabrať sa tým, čo dáva zmysel. Sú tam teda viaceré možnosti, ako považovať nad tým, čo, čo je zmysluplné. Myslím, že je to možné robiť v rôznych oblastiach humanitárnej eh, pomoci. Myslím, že to bolo eh, všetko. Ospravedlňujem sa tlmočníkom za to, že som eh, rozprávala možno trošku príliš rýchlo, ale viem, že potrebujeme aj čas pre otázky a odpovede a v tejto časti budem hovoriť určite oveľa pomalšie. Ale chcela som tomuto výboru poskytnúť nejaký prehľad toho, um, ako momentálne situácia vyzerá. Humanitárne princípy a, a hodnoty na jednej strane, na druhej strane tie otázky financovania, všetko to je relevantné. Všetko sa to dá pretaviť do konkrétnych príkladov. E, máme to aj v našom oznamení, ale myslím, že musíme e, zlúčiť naše síly a tešíme sa aj na vašu iniciatívu a diskusiu a dúfajme, že nás to, teda obe naše strany posilní. Ďakujem pekne, dúfam, že tlmočníci to nepovažovali za príliš rýchle, asi sú zvyknutí, že, tlmo, že poslanci sú ešte oveľa rýchlejší, ale viem, že ste nemali dostatok času. Na úvod má slovo na stály e, spravodajca pre humanitárne otázky Enrique Guerrero. Ďakujem. Vítam vás v našom výbore. A na úvod chcem povedať, že by ste si nemali robiť starosti kvôli prekladu, pretože napriek tomu, že europoslanci, my europoslanci nie sme vždy úplne dokonali, tak máme dokonalý tlmočnícky systém, no a preto vždy dostaneme vo svojom jazyku absolútne presne všetko, čo potrebujeme vedieť a chcel by som povedať, že som spokojný s oznámením komisie. Myslíme si, že to pozitívne oznámenie dnes nebudem hovoriť dlho, poprvé, pretože nemáme čas a po druhé, v oktobri 12. alebo 13. ja sám predstavím svoju vlastnú správu a vtedy prídem s takým komplexnejším hodnotením, ale chcel by som povedať, že si myslím, že toto je veľmi pozitívne oznámenie z troch rôznych dôvodov. Poprvé, preto, že je tam proces vypracovania zo strany komisie, ktorý sa zakladal na dialógu. Ja som priame svetkom toho, že tento dialóg bol vedený v rôznych sektoroch eh, humanitárnych akcií. Diskutovalo sa o tom s občanskou spoločnosťou a ja taktiež sám ako spravodajca za Európsky parlament som s vami hovoril, taktiež ste diskutovali s medzinárodnými inštitúciami, OSN a rôznymi ďalšími agentúrami. Preto si myslím, že keďže tak ako Florika povedala, je dôležité, aby sme pracovali spolu a aby sme si boli vedomi toho, že nemôžeme účinne reagovať v oblasti humanitárnych krokov, pokiaľ to nebude koordinované globálne a pokiaľ sa to nezúčastnia všetci globálni aktéry. Takže je dobré, že ste pri vyjadrovaní našho politického stanoviska nezabudali na to, že treba, aby tam bola veľká pluralita aktérov. Ďalej, pozitívnym bodom je aj obsah dokumentu, pretože je to politický obsah, dá sa povedať, ktorý rieši situáciu obrovských rizík, ktoré vidíme na geopolitickej scéne. A preto tá, je tam tá potreba prispôsobiť naše reakcie humanitárnym krízam a nezabúdať na to, že súčasný svet v podstate znásobuje e, tieto humanitárne krízy taktiež prírodnými podmienkami, ale taktiež často k ním vedú e, rôzne vojny a mm, násilné konflikty, ktoré potom vedú k tomu, že ľudia, z ľudí sa stavajú utečenci, že sú vysídlení násilne. No a podľa mňa aj podľa ďalších je e, prioritné chrániť ľudí, ktorí utekajú pred prírodnými katastrofami a aj pred politickými konfliktami. A myslím si, že v tomto zmysle tie otázky, o ktorých ste hovorili v rámci toho oznámenia sú dôležité. Po prvé, je to znovu potvrdenie našich cieľov v rámci našich humanitárnych operácií Eh, toto sú v podstate záväzky pre všetkých aktérov tejto oblasti, ktoré hovorí o tom, že okrem tých, ktorí musia eh, konať priamo na mieste, že nemôžu sa stiažovať, že nie sú dodržiavané štandardy a zároveň nie sú schopní poskytovať okamžitú pomoc. A preto obhajovanie našich princípov, to nie len principiálna otázka, ale je to aj otázka účinnosti a taktiež odvíjania tých humanitárnych krokov. Ďalej hovorili ste o tom, že máme globálnu zodpovednosť, toto je dôležitá otázka tvárov v tvár e, tomu humanitárnemu samitu. Skutočne je tu teda globálna zodpovednosť, ale je to globálna zodpovednosť, ktorú priamo na mieste v teréne musia potom implementovať miestni aktéry, ďalej rôzne regionálne a miestne vlády. A preto sa od tohto odvíjajú dve línie, podľa ktorých musíme postupovať. Poprvé, koordinácia medzi rôznymi aktérmi, či už teda inštitúciálnymi aktérmi alebo rôznymi organizáciami, ktoré konajú priamo na mieste v teréne. Takže koordinovať sa, aby sme dostali lepšiu účinnosť. A po druhé, koordinácia rôznych politík, rozvojová politika, eh, humanitárna politika a politika, ktorá teda má vzťah k ľudským právam. A v tomto zmysle Parlament už sa vyslovil viackrát ohľadom toho, že je potrebné nájsť lepšie prepojenie, účinnejšie prepojenie medzi rozvojovou politikou a humanitárnou politikou. No jeden z bod, ktorý bude figurovať v mojej správe, je v podstate implantovať stratégie vstupu a výstupu z konfliktov, pričom nesmieme stratiť zo zreteľa e, otázku humanitárnej pomoci a rozvoja. Tretí bod to je záväzok obstarať prost, potrebné prostriedky a zaručiť, že tie záväzky naše alebo záväzky zo strany e, rôznych štátov alebo vlád, humanitárnych organizácií a tak ďalej, že budú splnené, že budú vyhodnocované, že budú monitorované sledované. Hovorili ste, a myslím si, že je to veľmi dôležité, hovorili ste o tom, že je potrebné nájsť nové zdroje financovania. Tie nedávne reakcie inštitúcií, ako napríklad Fond OSN pre potraviny alebo ďalších inštitúcií potrebného typu, ktorí hovorili, že nemajú prostriedky na to, aby čelili tej, takejto urgentnej situácii. Toto naznačuje, že v podstate nemôžeme dostať svojim záväzkom a musíme hľadať nové zdroje financovania. No a v tomto zmysle moja správa je taktiež obsahovať žiadosť o vytvorenie globálneho e, fondu pre transparentnosť a financovanie, ktorý by umožnil e, sa dozvedieť, koľko peniaz máme v dispozícii, kto koľko prispieva, ako sa to vykonáva a tak ďalej. Myslím si, že treba sa vyhnúť situáciám, ako sme teda videli, podľa toho, čo podal pán Mimica, v súvislosti s, tým trastovým fondom pre Afriku, že vlády často odsúhlasia nejaký záväzok a potom určité obdobie má e, kríza veľký dopad, no a potom neskôr tie záväzky upadnú do zabudnutia. Nechcem hovoriť dlho. Komisia sa vyjadrila prostredstvom tohto oznámenia, parlament sa tiež ešte vyjadrí, no a ja v októbri predstavím ustanovenia a potom sa teda bude hlasovať o uznesení o tomto humanitárnom samite. Dúfame, že teda môj určitý impuls, že príslušne to bude aj ošetrené v záveroch eh, Rady ministrov a že potom teda odsúhlasíme kategorické stanovisko pre Európsku úniu v tejto oblasti. No a spomeniete si, že prednedávnom v parlamente prebehla diskusia ohľadom humanitárnej krízy v rámci Európskej únie. No a v tej diskusii ja som povedala aj ďalší europoslanci povedali, že pokiaľ chceme dosiahnuť dôveryhodné a silné vyhlásenie v Istambule, tak je treba ísť príkladom. Musíme my v EÚ reagovať na našu vlastnú humanitárnu krízu. A, pretože vo vašom prípade nám nikto nič nebude veriť a nikto na nič nepristúpi, pretože my v podstate chceme zostať hlavným globálnym aktérom v oblasti rozvoja, v oblasti humanitárnej krízy. E, situácie. Ďakujem, Enrique bolo to veľmi aktuálne. Na, teraz náš ďalší rečník, eh, viem, aké problémy má Chorvátsko momentálne a prosím, buďte struční. V podstate to, čo som chcel povedať, eh, povedal Enrique, nemal som pochybnosti, že by to nespomenul, to je naozaj určite eh, tá centrálna výzva, ktorej čelíme, je to otázka dôveryhodnosti dôležitejšie než eh, aspekt financovania. Ide o to, do akej miery teda eh, sa budeme držať našim, eh, našich hodnôt. To je len niečo, čo som chcel z mojej strany tiež zdôrazniť. A veľmi stručná otázka. V Istanbule to nebudú len vlády, organizácie, bude tam aj Eh, miesto pre eh, napríklad eh, církvy, náboženské organizácie majú svoje siete, sú veľmi prítomné v teréne, ale často sa stiažujú, že sú marginalizované a vylúčené. Ja si myslím, že to by si momentálne nemôžeme dovoliť vylúčiť ich. A čo si vymyslíte o úlohe takýchto organizácií, obzvlášť pokiaľ ide o ich vzťah voči EÚ? Ďakujem len stručne, pretože by som chcela zdôrazniť jednu otázku. tak tiež som súčasťou podvýboru pre ľudské práva a to, čo povedal pán Guerrero, si myslím, že bolo dokonale. Tieto štyri piliere, ktoré v podstate by zosúladili ľudské práva, rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc, aby som tam ešte pridala práva žien. Toto by zaručilo, že by zeme postupovali účinným a koordinovaným spôsobom a myslím si, že sú určité prúdy, ktoré nás k tomuto približujú. Chcela by som hovoriť o tom aspekte, ktorý je veľmi dôležitý. Je to teraz stanovisko komi, e, vysokej predstaviteľky a taktiež sa o tom hovorilo o vašom oznámení. Je to ochrana ktorá zaručuje, že ženy a dievčatá, ktoré sú obeťou znásilnenia v rámci vojnových konfliktov, tam, kde teda my poskytujeme humanitárnu pomoc, tak aby mali e, prístup e, k humanitárnemu prerušeniu tehotenstva. A nezávisle od e, zákonov rôznych krajín je treba zachovať takýto štatút obete. Musíme tú ochranu týchto e, ľudí v podstate stanoviť ako našu prioritu. A myslím si, že na tom nadchádzajúcom samite by sme mohli e, poskytnúť skutočne integrované stanovisko. A hovorilo tomu, že Enrique je tu skutočne plný operatívny a konať integrovaným spoločným spôsobom. A je hojbuk. Ja, danke. Ďakujem srdečne. Ďakujem komisii za prehľad. Som úplne vášho názoru. Nemôže e, sa z toho stať e, samoučelný systém. Treba by tu sme vyvinuli jasné e, myšlienky, ako chceme sformulovať humanitárnu pomoc, aby sme tým, ktorí to potrebujú, naozaj pomohli. Hovorilo sa veľa aj o ochrane, o financovaní, to vynechám časových dôvodov, ale mám jednu špeciálnu otázku týkajúcu sa humanitárnej efektivity. E, tento cash e, programming. E, k tomu ste veľa nepovedali, ale momentálne existuje nová organizácia ECHO v oblasti humanitárnej pomoci, kde pom- potravinová pomoc sa nahrádza priamo finančnou pomocou viete potom skontrolovať, že sa za to naozaj kúpia potraviny a pomôže to lokálnemu hospodárstvu a že sa teda potraviny naozaj lokálne potom nakupujú? Alebo nie je možné k tomu e, niečo povedať? Ďakujem. Dobre, ďakujem ja vám. E, nech sa páči, e, poprosím za odpovede. Ďakujem pekne. Budem radi za váš záujem a otázky. A Pôjdem postupne. V prvom rade ďakujem vám pekne, Enrique, za to, že ste ukázali, že vo väčšine e, otázok e, sme úplne e, v jednej línii a myslím si, že bude to ešte lepšie o vašej správe a je potrebné, aby sme hovorili jedným hlasom, aby sme zabezpečili, že napokon ako EÚ nás bude dobre počuť, ale ako mnohí tu povedali tiež musíme aj u nás e, e, doma potom toto to isté presadzovať. To je pre nás to trošku dilema napríklad, pretože u nás e, doma to nie je až také dobré s tým dosahovaním cieľov, ale ako viete, máme novú generálnu riaditeľku Monik Pareja pre migráciu a tam pôjde aj o úlohu humanitárnych aktérov zo strany EÚ. Ja dúfam, že ona vám bude môcť zajtra lepšie popísať, kde sa momentálne nachádzame a čo môžeme urobiť. Je to otázka dôveryhodnosti. Toto znamená aj, e, napríklad pokiaľ je o to, že kto bude zainvolovaný e, tohto summitu, e, Zatiaľ sme veľmi tlačili na to, aby to e, bolo inkluzívne, aby to nebol mimo medzivládny e, prístup, takže nie taký typický e, proces OSN. Som si dosť istá, že po Istanbule e, niektoré z ďalších krokov môžu ísť tým klasickým smerom, smerom k tým klasickým rokovaniam OSN, ale iné nie, pretože inak tu nebudeme mať takéto partnerstvo so všetkými Takže náboženské organizácie, eh, nech už pochádzajú teda z strany akékoľvek církev, budú mať eh, eh, veľkú úlohu aj v diaspore, ako som už povedala. A je veľa konferencií momentálne. Ehm, máme tu jednu veľmi čestú správu v tejto oblasti Takže eh, tento proces má byť eh, čo najširší a najinkluzívnejší. Zatiaľ teraz sa takto predpokladá, ale eh, opäť uvidíme, ako to potom sa logisticky pretaví do praxe, ale takáto bola tá základná myšlienka, aby sme boli otvorení aj pri regionálnych konzultáciách tu v Európe. Sme to takto zamýšľali naďalej to budeme aj e, silne obhajovať. A pokiaľ ide o e, e, obhajovanie ženských práv, ženy ako veľmi silná sila podporujúca zmenu. Toto sme vždy podporovali a máte aj od úseky v našom oznamení, ktoré zdôrazňujú jednotlivé potreby ochrany. Eh, rodové násilie to je eh, jasne oblasť, kde sme eh, si vytvorili veľmi silnú politiku a presadilo sa to aj do cielených krokov, ale tiež nejde len teda o zraniteľnosť, ale aj o tú pozitívnu stranu pozitívnej zmeny. Toto je tam ale tiež vieme, že iní partnery ako USA alebo e, Spojené kráľstvo budú na toto veľmi tlačiť. A keď sme mali e, naše konzultácie, bolo veľmi zrejmé pre nás, že sme to tam až špecificky nespomenuli. Pre nás to bolo totiž to tak e, zrejmé. Ale zároveň v našom oznámení e, sa to spomína, e, že sú to také e, ciele, ktoré zasahujú do všetkých oblastí. Aj pokiaľ ide o lokálne kapacity, tam sa to týka žien, rôznych rozvojových aktérov, tam sa to tiež týka žien, keď hovoríte o kvalite, tiež vlastne hovoríte o takýchto rodových otázkach, mechanizme zodpovednosti, Ehm, takýto ehm, feedback, takže všetko to tam je. Je to jednoducho súčasťou efektivity, súčasťou našej politiky. To neznamená, ehm, keď som to tam nevložila do týchto metarámcov, že to tam nie je, ale aj e, náš e, samotný e, komisár sa to veľmi silne zasadzuje. A potom je tam jedna časť, ktorá sa týka teda e, zvyšovania efektivity a potom týchto e, e, riešení financovania za pomoci teda cash-based financing, food aid, teda potravinová pomoc sa teraz mení práve na takúto podporu Myslíme si, že e, je lepšie nielen po, po, po, po, poskytovať napríklad poukážky, ale naozaj e, priamo e, peniaze, hotovosť. Napríklad podporujeme aj VP finančne, aby mohli ísť do e, takýchto hotovo, hotovostných e, riešení. A spolupracujeme s čoraz viac s partnermi. V zásade chceme, aby tie jednotlivé typy podpory e, dali na jednu kartičku. Zase nám, že je to dosť užitočné. Nemusí to byť dosť jednoduché pre našich implementujúcich partnerov, pretože napokon tu máte e, jasnú e, takú stopu. E, Vydávajú to na eh, hygienu detí, na vzdelávanie, eh, na potravu. Eh, to ich tak trošku odhaluje a toto je aj spojené s spoločným hodnotením a hodnotením skutočných potrieb a takéto hotovostné riešenia toto objasňujú. Máme teraz s tým veľmi pozitívne skúsenosti aj e, teda v, naše, e, v našom e, dohovore o potrebnej pomoci to spomíname a spomína sa to aj v záveroch rady, ktoré toto riešenie tiež zdôrazňujú. Videli sme toto v Turecku, ľudia to uprednostňujú voči čisto iba potravinám. Eh, je to pre nich dôstojnejší spôsob, cítia sa normálnejší, než eh, keby im eh, vlastne, lebo vyberovník poskytovali jedlo, tlmočníci nám dali 8 minút dodatočných. Takže chcem poďakovať komisii za jej prezentáciu. Ďakujem poslancom. Vidíme sa zajtra ráno a ďakujem aj tlmočníkom.